Bene, buongiorno a tutti. Possiamo iniziare. Dobrý deň všetkým. Mám niekoľko oznámení pre vás ešte predtým, než vôbec začneme so zasadnutím. Čiže niekoľko oznámení pred tým, než začneme vôbec s našim programom schôdze. Mám pre vás mm, podľa niektorých e, článkov v tlači, ktoré boli už potvrdené v, e, aj úradmi v Azerbajdžane 28. apríla 2017 e, pán Belán Balandorov, ktorý je veľmi známy bloger, sa zavraždil spáchal samovraždu v Baku, kde bol uväznený pán Galandarov, bol považovaný za veľmi veľkého bojovníka za ľudské práva mimo vládnymi organizáciami a my urobíme všetko preto, aby sme vyjasnili všetky tie okolnosti jeho smrti a naozaj sa budeme snažiť zabezpečiť komplexné ako aj nezávislé vyšetrovanie jeho samovraždy osoby, ktoré sú zodpovedné za e, jeho samovraždu, by mali podstúpiť e, transparentný e, transparentné vyšetrovanie a budeme žiadať o to, aby sme dostali k dispozícii jeho telo, aby sa mohlo toto vyšetrovanie uzavrieť. A druhé oznámenie, ktoré sa týka aktualizácie situácie v palestinských väzniciach. To sme dodali ako ďalší bod medzi oznámenie predsedníctva. V súčasnosti je niekoľko sto palestinských väzňov, ktorí držia hľadovku v izraelských väzniciach. My v izraelských väzniciach sa momentálne nachádza 6500 politických väzňov na, pochádzajú zo západného brehu Jordanu a takisto z pásma Gázy. Mnohí sú zbavení možnosti, aby mohli byť navštevovaní svojimi rodinami. Podľa Amnesty International toto je jasné porušenie ženovskej dohody. A títo väzni nemajú nemajú, um, um, nie sú zaťahnutí do politických záležitosti. Budeme žiadať o to, aby bol môjim zabezpečená lekárska starostlivosť a aby takisto, kým budú čakať e, na súdny proces, e, ich podmienky boli zlepšované. E, palestinský väzeň Barbuty je v dosť ťažkom stave a potrebujeme naliehavo riešiť túto otázku. Ide o oznámenie ktorá nebude súčasťou diskusie, ale myslím si, že je dôležité, aby sme ho spomenuli na pôde tohto výboru. Teraz prejdeme k samotnému programu schôdze, ktorý sa týka správy o dopadu alebo o vplyvu medzinárodného obchodu a obchodných politik Európskej únie na globálne hodnotové reťazce. A ako veľmi dobre viete, sme sa rozhodli vydať stanovisko aj pre výbor INTA, pokiaľ ide o tieto hodnotové reťazce. A pokiaľ ide o čieňového spravodajca, dovolte mi, keďže som ním ja, e, sa k tomu vyjadriť. Medzinárodný obchod sa čoraz viacej obrac, e, opiera o e, globálnu produkciu a konečný produkt je výsledkom výrobného procesu, avšak ohrozuje mnohé práva ľudí v rôznych e, krajinách. Nejde len o to, aby sme zabezpečili práva ekonomických subjektov a takisto aj e, ďalších aktárov, ale hlavne dodržiavanie ľudských práv, pretože toto je veľmi komplexné, celé tieto globálne hodnotové reťazce. Je potrebné, aby sme zabezpečili transparentný proces vo všetkých svojich e, fázach. Napríklad, pokiaľ ide o E, kovy, ktoré sú drahé, veľmi ťažko môžete zistiť, kde je pôvod, odkiaľ pochádzajú a veľmi ťažko môžeme potom pochopiť, ako tieto hodnotové reťazce sú zabezpečené. Chceme zvážiť takisto aj tú skutočnosť, že e, priemerná produkcia týchto výrobkov, ktoré prichádzajú na naše trhy, pochádzajú práve z tretich krajín. Preto Európska únia nestanovuje ani nenariaduje e, normy udržateľnosti, ale dodržanie ľudských práv e, je pre, nej, pre ňu dôležité. Preto chceme aby toto bolo zohľadnené a aby boli dodržiavané ľudské práva aj v rámci tohto hodnotového reťazca. Toto je naša hlavná požiadavka voči tretím krajinám, aby dodržiavali ľudské práva v prospech demokratizácie týchto krajín. V návrhu stanoviska, ktoré tu máme, sa snažím venovať viacerým otázkam, hlavne monitorovaniu medzinárodných noriem, ktoré sú záväzné a takisto aj dobrovoľným nástrojom v rámci eh, Svetovej organizácie práce a takisto aj pokiaľ ide o požiadavky mimovládnych organizácie. Iniciatíva z európskej úrovne by mala ísť tým smerom, aby tieto nadnárodné podniky naozaj prevzali na seba zodpovednosť za dodržiavanie týchto noriem, aby boli aby zabezpečili sociálnu zodpovednosť, aby dodržiavali záväzné e, ľudské práva počas celého hodnotového reťazca, celého výrobného procesu. A po tretie, všetky tie nástroje, pokiaľ ide o obchodnú politiku Európskej únie, by mali systematicky zahrňovať všetky e, obchodné dohody a takisto aj monitorovanie zo strany EÚ vzhľadom aj na dodržiavanie práve týchto ľudských práv, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohovorov a aby posilnili takisto aj aplikovanie a monitorovanie týchto záležitostí v príjmateľských krajinách, v krajinách AKT, ako aj na pôde EÚ. Po štvrté, ďalšie dodatočné opatrenia, tak, eh, ktoré sa týkajú ľudských práv, ako aj právy pravidel, ktoré e, sú vzácne EÚ, by mali zabezpečiť to, že všetky produkty budú označované. Nech vieme, odkiaľ sa dostávajú, odkiaľ je ich e, pôvod. Toto je, myslím si, že príspevok, ktorý kolegovia podporia. Určite e, budete predkladať pozmeňujúce návrhy, čo vítam. A e, myslím si, že aj špecifické pripomienky jednotlivým krajinám sú vítané. Mali by sme hovoriť o jednotlivých krajinách bez toho, že by sme citovali ďalšie. Takže toto je to najdôležitejšie. Toto sú jednotlivé body, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. A teraz odovzdám slovo tieňovým spravodajcom. Odovzávam slovo teraz eh, kolegovi Jeep. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ďakujem veľmi pekne. Keďže dnes budem hovoriť v mene kolegu, tieňového, eh, kolegyne tieňovej spravodajky, ktorá sa nemohla dostaviť na dnešnú schôdzu, dovolím si uviesť toto. V prvom rade pani Teňová spravodajkynia by chcela poďakovať vám, pán predseda, samotnému spravodajcovi za veľmi dobrú predlohu, ktorá je vyvážená a, a ktorú sa všetci teňoví spravodajcov budú snažiť e, vylepšiť svojimi pozmenujúcimi návrhmi. Globálne hodnotové reťazce sú mimoriadne dôležité pre ekonomiky celého sveta, ktoré sú navzájom prepojené. Včera, keď sme sa rozprávali o sociálnej zodpovednosti podnikov, sme e, spomenuli túto záležitosť. Hovorili sme o tom, že nie e, vždy dokážeme kontrolovať e, túto problematiku v rámci našich ekonomik alebo globálnej ekonomiky. Ako príklad eh, zlyhania sme uvádzali eh, nerasty, ktoré sa ťažia nevhodným spôsobom. Pani eh, Tieňová spravodajkynia sa veľmi teší tomu, že náš podvýber dokáže prispieť svojimi skúsenostiami k návrhu správy Výboru pre medzinárodný obchod je veľmi dôležité analyzovať vplyv medzinárodného obchodu na globálne hodnotové reťazce a Európska únia eh, musí zohrávať v tom dôležitú úlohu. Eh, treba eh, mimoriadne prísne sledovať prípady porušovania ľudských práv. Existencia globálnych hodnotových reťazcov znamená určitý potenciál rozvoju, potenciál po celom svete. A to treba zdôrazniť v tomto stanovisku. Ale aby sme vedeli kontrolovať eh, takéto komplexné eh, globálne re, hodnotové eh, reťase, musíme hľadať rovnováhu medzi zabezpečením dodržovania ľudských práv na strane jednej a zároveň musíme veľmi obozretne pristupovať k príprave novej legislatívy s tým, aby bola realistická. Samozrejme, nie je jednoduché dosiahnuť takúto rovnováhu a e, zabezpečenie e, určitej kontroly e, na základe novej legislatívy je spojené s istými rizikami a preto, a preto musíme byť obozretní, opatrenia a pozorne sledovať vývoj po celom svete. Domnievam sa, že včerajšia diskusia a jeden zo záverov, podľa ktorého medzinárodný obchod môže pozitívne ovplyvniť tvorbu príslušných noriem v oblasti ľudských práv, Takéto slova odzneli z úst expertov počas včerajšej schôdze. Toto všetko mm, preukazuje, že ľudia v teréne eh, vidia určité pozitívne zmeny a dúfame, že ich eh, bude viac. Pani Steňová spravodajkynia tiež eh, chcela by som spomenúť, že pripravuje určité pozmeňujúce návrhy, ktoré predloží v stanovenej lehote. Ďakujem. Grazie lei. Ďakujem pekne. A teraz e, kolegyňa Sargenti. You, and, and... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za správu, ktorú ste pripravili. Práve včera sme mali určitú výmenu názorov vo výbore o e, e, potrebe náležitého e, dôkladného prístupu viac národným spoločnosťom a tesne predtým sme diskutovali s komisárom Mimicou o otázkach rozvoja E, hovorili sme o určitých e, e, štátnych iniciatívach. Napríklad, keď parlament požaduje určité záväzné opatrenia a komisia slúbuje, alebo minulý rok slúbovala legislatívny návrh, avšak nesplnila si svoj slúb. Myslím si, že je mimoriadne dôležité, aby E, e, e, takéto stanoviska, vrátanie stanoviska výboru DV, vyslali silný signál smerom k výboru pre medzinárodné obchody, že potrebujeme záväznú legislatívu, pokiaľ ide o dovoz výrobkov do Európskej únie. Máme 500 miliónov občanov, sme najväčším spotrebiteľským trhom na, vo svete, prepačte, a ak stanovíme určité normy, to bude vplyvňovať celý svet. Viem, že vždy je to sporná otázka, a počas diskusie jedna strana e, žiada záväznú e, úpravu a druhá strana sa snaží vynájsť a vyhovoriť sa z toho. A aby sme ovplyvnili e, výbor INTA, musíme byť explicitní ohľadom toho, o čo nám ide. Chceme, aby všetky spoločnosti, obchodné spoločnosti boli zodpovedné a za porušenie ľudských práv aj mimo Európskej únie E, e, v rámci nejakej e, výroby, napríklad oblečenia, ktoré nosíme, zelení pripravujú pozmenujúce návrhy, napríklad potrebu zabezpečiť hodnotenie vplyvu na ľudský, ľudské práva akýkoľvek dohôd o obchode alebo rozvoji. Chceme analyzovať situáciu na pracovných miestach, pretože E, v dôsledku nedostatočnej úpravy vidíme, e, že sa znižuje detská práca, e, práca na čas, že chybujú tu práva odborárov a domnievam sa, že naša správa bude komplexnejšia, keď sa do nej zapracujú takéto pozmenujúce návrhy a snažme sa všetci zabezpečiť určitý posun aj vo výbere pre medzinárodný obchod a s tým, aby v pléne sme počas hlasovania e, zabezpečili niečo, čo Európska komisia nebude môcť ignorovať, takisto ako v prípade e, rozhodnutia o, o divárskom priemysle. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Auken. Ospravedlňujem sa, e, pán predseda Mm, za to, že sme trošku sa neskoreli. Mnohí ľudia e, sa dočítali v programe, že otázka palestinských väzňov bude bodom rokovania. Teraz zistíme, že to je len oznámenie predsedu. E, to, čo sa nám deje, znamená dramatické porušenie ľudských práv. A, a chcem sa opýtať, či vo výbere druhá by sme vedeli niečo robiť. O ich prosím, strpenia. Ako som už povedal, toto nie je diskusia. Myslím, že som jasne povedal, že je vhodné, aby som urobil takéto oznámenie. Ale bolo to len oznámenie, neotváram diskusiu na túto tému. Povedal som to ja, že to bude chápané ako oznámenie, pretože inak by to trvalo dlho. Ehm, možno, že to bolo zle preložené, že to nie je problém. Ďakujem. Viete, pretože snažím sa vám vysvetliť som dať pochopiť, že keď niekto povedal, že to nie je téma pre podvýbor pre ľudské práva, to bolo zle preložené, pretože som povedala, že toto je v rámci našich tém, ale toto vám len prezentujem ako oznámenie. Neotváram k tomu diskusiu, pretože nebola, nebolo, nerátalo sa s diskusiou. Čiže je to len oznámenie o tom, ako, v akom stave sa nachádzajú momentálne E, palestinskí väzni, ktorí držia hľadovku v izraelských väzniciach. Všetko, bodka. Uh, Ospravedlňujem sa, ale my sme o tom diskutovali v delegácii pre vzťahy s Palestínou a e, s predsedom a e, špeciálne sa sem dostavil veľvyslanec. Je to veľmi vyhrotená situácia. Samozrejme, vážim si, že ste mm, to oznámili, ale bez toho, aby sme sa vedeli dohľadom toho, čo v tejto súvislosti treba Eh, urobiť. Ide o eh, eh, veľmi výrazné mm, porušenie ľudských práv. Jedine, po čom volajú, je, aby sa s nimi zaobchádzalo ľudsky. Nepochybne ide o politických väzňov a, mm, a ak neprichádzame so žiadnou reakciou, považujem to za nepripustné. Myslím si, že nemôžeme negatívne hodnotiť to, že e, sme nechceli e, sa venovať tejto téme, ale nebolo to na programe schôdze, ale potom ako som sa stretol aj s izraelským veľvyslancom a takisto aj palestínským veľvyslancom a oznámil som ich e, a diskutoval som s nimi o tejto situácii, tak ja som vám chcel len spomenúť v rámci oznamení eh, túto záležitosť a možno, že by bolo lepšie to zakomponovať do nejakých naliehavých otázok, do naliehavých uznesení. Ja som len povedal, že táto situácia je veľmi ťažká, eh, pokiaľ ide o humanitárny aspekt, ktorému momentálne palestínsky väzni čelia a chceli sme len vyslať silný signál z podvýboru pre ľudské práva. Eh, táto, toto oznamenie bude zverejnené a potom už je to na politických skupinách, aby naozaj overili na parlamentnej úrovni, čo sa tam vlastne deje. Takže ideme ďalej. David. David? Thank you. Um... Ďakujem pekne. Keď vráciam sa k globálnym dodateľským reťazom. V prvom rade podľa mňa treba si uvedomiť, že máme viaceré nástroje, na riešenie e, zneužívania e, ľudských práv e, v týchto reťazcoch. Vyvstáva otázka, či máme politickú motiváciu na to, aby sme ich používali. používali. A doterajšie dôkazy nie sú presvedčivé. Napríklad, mm E, e, e, dohoda o voľnom obchode už dávnejšie obsahujú kapitolu o udržateľnom rozvoji, podľa ktorých naše partnery musia vylepšovať ľudské, environmentálne a ďalšie práva, ale častokrát sme svedkami toho, že sa to nedieje. A nereagujeme na to. A nestačí, aby sme mali takéto ustanovenia zapracované do dohôd, aby boli záväzné, ale musíme zabezpečovať ich plnenie a preto treba tlačiť e, na e, používanie sankcií e, na základe týchto kapitol v prípade ich porušenia. Po druhé, pokiaľ ide o GSP a GSP+, najmä GSP+, máme tu určité prínosy, ktoré zavisia od plnenia určitých medzinárodných záväzkov. Ale zdá sa, že prístupne sústavne. Ak e, e, krajiny e, sú členmi dohovoru 27, poskytujem im status GSP+. I keď v prípade Sri Lanky sa to zrejme sa zmení a monitoring sa posilní. Avšak tento monitoring musí byť sústavný, vážny a v prípade akýchkoľvek Porušenie komisie mm, by sa mala eh, mm, mm, postarať o to, aby eh, príslušné krajiny boli volané na zodpovednosť. Marina Rena vo svojej správe pre výbor INTA eh, zapracovala podľa mňa zaujímavý návrh, podľa ktorého spotrebiteľa by e, e, e, mali možnosť prístupu k colným údajom ohľadom dovozov a vývozov s tým, aby spotrebitelia sa mohli informovanie rozhodnúť. A keď spotrebiteľ v obchode kupuje nejaké oblečenie, a spotrebiteľské skupiny by mali prístup k colným informáciám, to by im poskytlo väčšie práva moci pri rozhodovaní. Takže podľa nás treba podporiť návrh Mariny Erena v správe pre výbor INTE. Ďakujem. Altri? Niekto ďalší? Bene, allora, e... Ďakujem, ako viete. <clears throat> Tá dimenzie pre jednotlivé stanoviska sú vždy veľmi obmedzené a eh, možno Výbor INTA. Ja teda súhlasím s kolegyňou Sargentiny, že by sme mali to vyjasniť v tento stanovisku a nenechať to na to, aby len tak, aby proste aj výboru INTA to bolo jasné, že pre nás je veľmi dôležité všetky e, tieto ľudské práva, takže zhodnotím všetky pripomienky, ktoré tu boli odprezentované, ale ide o zhodnotenie dopadu. Tak ako povedal David, veľmi ťažko sa to dá monitorovať a zabezpečiť takisto aj sankcie, takže budeme sa snažiť čo najviac to do hĺbky preskúmať. Všeobecný cieľ bol to, aby sme vypracovali také stanovisko, ktorý by obdržal na našom podvýbore čo najväčšiu zhodu a aby sme aj výbor INTA zaviazali k tomu, aby sa za mysleli aj nad týmto stanoviskom, ktoré pochádza z podvýboru pre ľudské práva. Chcem vám takisto pripomenúť, že na budúci týždeň, keď sa budú predkladať pozmeňujúce návrhy, tak musíte tak urobiť do 11. mája na obed. Ak nemáte žiadne ďalšie pripomienky, tým pádom by som uzavrel túto časť a myslím, že sme pripravení na to, aby sme sa venovali teraz Svetovému dňu slobody tlače. Bene, possiamo iniziare questo scambio. Dobre, takže môžeme začať s, týmto, s touto výmenou názorov pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače. Ako veľmi dobre viete, včera bol tento Svetový deň slobody tlače. A teda pre nás je to veľmi dôležitý bod na programe schôdze. E, non potevamo assolutamente non affrontare. Si tratta... Ide o poprvé výmenu názorov. Minulý rok sme sa tomu venovali v rámci tohto medzinárodného dňa a iným témam. A teraz by sme sa chceli venovať konkrétnejšie slobody tlače. Včera sme to nemohli zorganizovať, takže urobíme to dnes, lebo nebola na to príležitosť a priestor a je dôležité, aby sa vôbec toto odohralo. Pokiaľ ide o pluralizmus online poskytovaných informácií, toto je veľmi dôležitá téma, pretože je to jeden zo základných kameňov demokracie a pluralizmu. Pluralizmus by mal posilniť slobodu tlače, nezávislosť tlače na celom svete, pretože je to v záujme všetkých nás. Správa z roku 2017 eh, žurnalistov alebo novinárov bez hraníc, ktorá bude publikovaná tento týždeň, hovorí o aktuálnom stave slobody tlače na celom svete. Posledná správa bola publikovaná 20. apríla 2016. Odráža tému a ovzdušie strachu v mnohých krajinách vzhľadom na súkromný sektor, ako aj niektoré vlády v rôznych krajinách. A toto sú informatívne dokumenty, ktoré boli pripravené službou Európskeho parlamentu, ktorý je zodpovedný za výskum a ktoré okrem iného sa venujú aj falošným informáciám, ktoré sa týkajú slobody tlače v rámci regiónu Západného Balkánu. Niektoré informácie a z týchto dokumentov sú dokonca aj v sále k dispozícii. Chcem vám teraz odprezentovať v prvom rade našich rečníkov. Myslím, že tu máme veľmi dôležitých hostí medzi nami. Pán Kristof Deluart, ktorý je generálny tajomník eh, novinárov bez hraníc, potom eh, pán John C. Fonianisko, ktorý je eh, riaditeľom Fondu pre demokraciu Európskej únie a potom tu máme takisto aj Žakub Kalasky, ktorého, ktorý je členom Task Force západnej divízie. Začneme pánom Beluartom, tak aby sme mohli následne formálne otvoriť našu diskusiu. Poprosím vás 10 minút aby tam potom bola možnosť e, aj zareagovať na vaše slova. E. Ďakujem pekne. Pán predseda, dámy a páni poslanci Európskeho parlamentu, e, chcem vám predstaviť závery Eh, novinárov bez hraníc. Nechcem teraz robiť reklamu našej organizácie, ale i pár slov k našej organizácii. Je to európska organizácia, je to sekcia 7 krajín. Nachádzame sa v 15 mestách na svete a dokonca boli sme laureáti Sacharovej ceny v roku 2005. A boli sme tiež pôvodcom iniciatívy Medzinárodného dňa, alebo teda Svetového dňa slaboty tlače, ktorý sa eh, v roku od roku 1985 e, oslavuje 3. maja, následne to bolo schválené e, OSN. Chcel by som vám na začiatok povedať to bez, predtým, než sa dostanem k jadru veci, že sme veľmi znepokojení tým, že postupne máme stále menej a menej ochrancov slobody tlače na svete. Uh, je to veľmi znepokojivé napríklad aj v Spojených štátoch amerických, kde je stále menej menej, čo nás vedie k tomu, že Európska únia, a my vieme, ako Európsky parlament eh, práve sa venuje, venuje záujem tejto otázke a chcem vyzvať eh, a vyzdvihnúť eh, vaše aktivity v tomto smere. Chcem povedať, že teda úloha Európskeho parlamentu a Európskej únia je o to viac dôležitejšia, aby bránila slobodu tlače na celom svete, pretože žurnalisti sú znepokojení, vidia, do akej miery ich obrana sa stráca z programu dňa, z programu schôdzy eh, jednotlivých inštitúcií v ich krajinách aj na svete. Takže momentálne sme súčasťou toho, že sa nachádzame v takej situácii, ako keby taký olovený poklop sa začal uh, čoraz viacej klásť eh, na túto obranu eh, novinárov na svete. Odkedy sme vytvorili našu organizáciu, snažíme sa bojovať za slobodu tlače, asi pred 15 rokmi to bolo, nikdy ten index, pretože rátame každý rok index eh, globálnej situácie, nebol taký nízky. Za 5 rokov, za posledných 5 rokov sa to zhoršilo o 14 Približne dve tretiny krajín, ktoré registrujeme, povedali, že táto situácia sa zhoršila tento rok hlavne. Ide o zónu Európska únia plus Západný Balkán, kde tá zhoršenie je najhoršie. E, Európa je e, pritom <laughs> tá, ten kontinent, kde e, sloboda tlače je na, na tom, v tom najlepšom v tej najlepšej situácii naviac aj v Afrike sa zhoršila sloboda tlače mm, v Strednej Ázii, v Amerike a takisto aj na Strednom východe. Keď sa pozrete na mapu slobody tlače, ktorú my vždy publikujeme na našej stránke. Máte tam rôzne farby, ktoré označujú práve slobodu tlaček, tam farbou bielou, kde je to najlepšie, čierno, kde je to najhoršie. Keď sa pozrete na tieto farebné označenie jednotlivých krajín, tak sa to mení. A zhoršuje sa to. Je to stále tmavšie a tmavšie. E, bielou krajinou tento rok, biela krajina sa stala žltou. Slovensko. Dve krajiny, žuté, sa stali oranžovou. Mauritania, Polsko, Haiti a Nigeria. 5 krajín oranžových sa stalo červeno. Uh, Uganda, uh, Guatemala, Sredoafrická republika Maledivy a Bulharsko a 4 krajiny, 3 krajiny červené sa stali čierne. To sú krajiny, s ktorými veľmi rátame. To je Burundi, Egypt a Bali. Veľmi rýchlo prechádzam tým, že Fínsko, ktoré bolo najkrajším príkladom už 6 rokov, už nie je pretože teraz už je na treťom mieste a Norsko je na prvom mieste práve kvôli rozhodnutiu ministrov o verejných médiách a Južná Korea. Tam môžete počúvať len zahraničné radio, ktoré si e, dostanete, do, donesiete. Plus Eritrea. Tam sa situácia trošička otvorila. Keď sa teraz pozrieme na takto vo všeobecnosti, tak eh, najväčšie obavy máme to, že demokracia je ohrozená. Demokracia sa momentálne otriasa. Máme tu despotické krajiny, samozrejme, ale celkové zhoršenie slobody tlače jasne vidíme v takých krajinách, ktoré boli pilotnými krajinami a žiaľ Bohu, musím to povedať aj teraz. Musím spomenúť Turecko. Turecko, kde 150 novinárov je uväznených, približne 200 médií bolo zrušených a naši vlastní zástupcovia boli uväznení. Momentálne sú síce oslobodení, ale nasledujúce zasadnutie súdu bude 8. júna a e, boli alebo sú prenasledovaní len kvôli tomu, že vyjadrili podporu kurdským, kurdskej menšine. Takže okrem týchto e, porušení slobody tlače poviem to teda po starom, boli mm, to, že boli vlastne novinári uväznení alebo im boli doručené hrozby, tak e, začína tu taký nový model informačného šírenia informácií. Je to Čína, Rusko, ktoré momentálne sa snažia presadiť e, ten svoj model propagandistickej reklamy a informácií. Práve vtedy demokracia musí zareagovať odolať. Potrebujeme jasnú, osvietenú demokraciu, ktorá by bojovala. Proti tomuto sme veľmi znepokojení v Európskej únii z tejto situácie. Hlavne tým, čo sa deje v Polsku a Maďarsku, v krajinách, ktoré za posledný rok dramaticky zhoršili svoju situáciu v mediálnej eh, mediálnej oblasti. No, aj ďalšie krajiny, ako je napríklad Kanáda, Spojené štáty americké, Veľká Británia, dokonca aj Nemecko, kde Napríklad zákon o dohľade, e, kde prezident chcel e, zabezpečiť ním určitý dohľad, tiež majú určité dopady na slobodu tlače. Takže naozaj sme v historickej chvíli, zažívame historický moment. E, váš výbor, parlament celý musí čo najsilnejšie vyslať signál, aby to bolo jasné aby e, sme nekončili vo viditeľných väzniciach za mrežami, ale v neviditeľných väzniciach, pretože sloboda tlače a ich e, a útoky na slobodu tlače častokrát bývajú také soft, také jemné, nazval by som ich, pretože sú určité obmedzenia, ktoré sú ukladané slobode tlače. Nedávno sme vydali správu o e, obsadzovaní tlače oligarchami a za ktorými sú politickí lídry, kde novinári síce nie sú vo väzení, ale médiá tým pádom sú obsadzované práve privržencami politických špičiek, napríklad Erdogan, ktorý kúpil viacero médií cez svojich eh, priateľov, aby mu slúžili. Eh, zákony napríklad častokrát vyzerajú, že veľmi ne, sú veľmi nevinné, prispievajú k tomu, aby médiá boli čoraz viacej obsadzované a ovplyvňované. Toto je veľmi komplexná téma, pretože čoraz zrejmejšie sú spojené s otázkou slobody tlače a s ľudskými právami. Tomuto by sa mali venovať viaceré výbory, vrátane vášho podvýboru. My, novinári bez hraníc, bojujeme za slobodu našich novinárov a už dva roky vedieme takú kampaň, aby bol menovaný osobitný vyslanec eh, pre slobodu tlače a prvé, eh, prvá rezolúcia eh, OSN momentálne už je pripravená. Ešte teraz chýbajú hlasy, ale chceme tam zakomponovať, že je potrebné naozaj tu zakomponovať nástroje, e, ktoré by e, mohli tomuto poslúžiť. My sme e, najprv sa stretli s, s pán Kimúnom a potom s jeho následníkom vo februári tohto roku, ale je potrebné, aby aj európske štáty sa zasadili za túto otázku, aby bol naozaj venovaný taký osobitný zástupca pre slobodu tlače. Žiadam vašu podporu, aby sa tak stalo. Dúfam, že poslanci, aj ktorí nemajú ich vlastnej kompetencii, túto otázku podporia toto rozhodnutie. A nakoniec e, ešte pár slov. Myslím si, že potrebujeme novú referenciu. Potrebujeme nastoliť štandardy z profesijného hľadiska. Nejaký jasný mechanizmus, ktorý, o ktorý by sa mohli e, novinári štruktúrálnym spôsobom opierať, zamyslieť sa nad tým, ako spoločne to zabezpečiť tak, aby e, tieto informácie boli e, objektívne a čo najlepšie šírené. A k tomu porozprávam jednu anekdotu. Myslím, že táto otázka je naozaj zásadná. Ja na mojom e, písacom stole mám list, ktorý mi poslala Margarety Simonia, ktorá je šéf-redaktorkou jedného časopisu a uh, že váš parlament prijal uznesenie o propagandistických médiách. A ten list znie takto v mene Všeobecného, o, o Všeobecnej deklarácie ľudských práv a takisto aj dohovoru EÚ. E Nás musíte vybrániť. A však ja som zatiaľ neodpovedal na to, pretože my sa snažíme teraz pripraviť e, také iniciatívy, ktoré umožnia presnejšie zareagovať na takýto list. Avšak tento list naozaj dokazuje to, že tí, ktorí e, e, sa snažia hovoriť mene e, novinárov a snažia sa šíriť informácie, si poslúžia normami Všeobecnej deklarácie a ohrozia zároveň slobodu tlače. A toto je tá zásadná otázka, podľa ktorej, pardon, na ktorú musíme podľa nás odpovedať. Ďakujem, ďakujem pekne, hovorí pán predseda. A teraz odozdám slovo pánovi Pomianovskému. Thank you very much, uh, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za toto pozvanie na dnešné stretnutie a prezentáciu pri príležitosti dňa Slobody, Svetového dňa slobody tlače. My sme tu v parlamente už častejšie informujeme v mene našej nadácie o slobode tlače a sme vďační za každú príležitosť, keď môžeme prezentovať našu prácu poslancom. Všetkým, čo majú záujem, Európska nadácia pre demokraciu bola zriadená aj vďaka silnej podpore Európskeho parlamentu. Odtiaľ e, sú na začiatky našeho úzkeho a veľmi vrelého vzťahu. Takže ďakujeme vám za vašu podporu a za vaše úsilie. Už predrečníci povedali, že sloboda tlače na celom svete sa zhoršuje a je to veľmi znepokojivý trend. A určite musíme niečo robiť Naša nadácia sa zapája do práce v mnohých krajinách eh, a podporuje nezávislosť médií a eh, občiansky spoločenský aktivizmus, ktorý vedie k väčšej transparentnosti, najmä v súvislosti s činmi vlády a politickými aktérmi. Takmer eh, tretina našich projektov sa realizuje v krajinách východného partnerstva a južného susedstva. Dnes má, vedieme takú všeobecnejšiu diskusiu a zameriavame sa na hlavné javy, ktoré by a ako môžeme proti ním spoločne zakročiť. Dochádza totiž k šíreniu falošných správ, a účelovému použitiu týchto správ v politickom súboji, ako aj pri sledovaní geopolitických záujmov. Ale falošné správy samej o sebe nie sú novým javom. Poznáme túto skutočnosť už z antických čias, ale to, čo je nové, je, že dnes máme nielen falošné správy, ale máme aj falošných expertov, falošné stanoviska, falošné think tanky a celá táto mašinéria je vytvorená na to, aby zahmlievala naše chápanie sveta a konečne to, v končnom dôsledku to vedie k falošnej realite. A toto, je veľmi, toto sú nebezpečné procesy, ktoré sú rovnako nebezpečné v zatvorenej spoločnosti, ako aj v otvorenej spoločnosti. V otvorenej spoločnosti máme viac prostriedkov na našu ochranu, ale v zatvorenej spoločnosti samozrejme je tá škoda dramatická a vytvára priame hrozby pre medzinárodnú bezpečnosť. Zoberme si jednoduchý príklad. Ak ľudia v Rusku krmení propagandou, by verili tomu, že my v Európe chceme ich dobiť a zavraždiť, tak potom samozrejme, ak to naozaj veria, tak sa môžu rozhodnúť, že udrú prvý. A to vytvára pre nás veľkú, veľkú hrozbu. Toto je niečo, keď nemáme vyvážené pluralitné média a nemôžeme bojovať potom proti tomu zvonku. Vrátim sa k tomu, prečo sa nedá voči tomu bojovať zvonka. A falošné správy vlastne vytvárajú skutočné emócie, skutočné city. A to je ďalšia veľmi ťažká téma, ktorú treba chápať a riešiť každý deň čo s tým môžeme totiž robiť? Predstavte si nejakú falošnú správu o sírskom utečencovi, ktorý znásilní v Darmštate nemeckú dievčinu. To bola falošná správa, ale vytvorila skutočné city, emócie a to viedlo ku krokom, k správaniam, k politickým voľbám. E, to je niečo, čo si vyžaduje veľa nových nástrojov, a spoločné úsilie zo strany tých, ktorí rozhodujú, ktorí vytvárajú politiky, ako aj zo strany spoločnosti, ktorá dokáže vytvárať mechanizmy na izoláciu a identifikáciu týchto falošných správ. To znamená, potrebujeme nezávislých blogerov, mimovládky, a podobne. Tí, ktorí vedia, ako takéto nástroje vznikajú, v každom prípade ale musí ísť o pohyb z dola nahor. To nepo, nevyrieši legislatíva alebo nejaká štátna politika. V tejto súvislosti teda si to naozaj vyžaduje veľkú mobilizáciu. Naša nadácia má osobitné postavenie v komunite darcov a nezávislých médií v tých regiónoch, kde pracujeme Žiaľ, vidíme mnoho negatívnych trendov v správaní darcov. Vlády, ktoré tradične podporovali nezávislé médiá, veľmi často stoja pred veľmi zložitým výberom e, a síce musia znižovať existujúce prostriedky, majú mnoho problémov pri koordinovaní svojich politík vidíme sťažnosti na nedostatočnú stabilitu darcov a presun, presun, záujmu darcov. To všetko nám hovoria naši aktivisti v mediálnej oblasti v oboch regiónoch. Dokonca aj taký stabilný donor a miláčik všetkých príjemcov Švédsko zrazu minulý rok znížilo 45 o 40 svoju podporu. Chvala Bohu, tento rok sa dostali na pôvodnú úroveň. To nie je myslené ako kritika Švédska. Švédsko je naozaj jeden z najlepších darcov. Ale to sú trendy, ktoré vidíme a ktoré sú znepokojujúce, pretože znižujú nádej šance na nezávislú novinárčinu, nezávislé médiá, na ich rast, na ich nezávislosť od peňazí štátu vlád, ako aj od peňazí oligarchov a po tretie e, jednoducho aj e, od komerčných mechanizmov, ktoré nie vždy podporujú kvalitnú nezávislú žurnalistiku. A potom vidíme ešte jeden veľmi zaujímavý trend, ktorý je pozitívnym a to je všeobecná debata o hybridných rozbách a informačnej vojne. To je téma, ktorá vyvoláva aktivizmus v mediálnej oblasti a v mimovládkach, mobilizuje ľudí, ktorí sa vôbec takýmito vecami predtým nezaoberali, napríklad pracovníci ministerstva obrany alebo obchodu. Tí sedia teraz spolu s takýmito aktivistami a podporovateľmi slobodných médií. To je dobrý trend, pozitívny trend, ale tiež predstavuje aj hrozbu, vyžaduje si pozornosť a starostlivé navrhovanie, vypracovanie týchto politík musíme sa postarať o to, aby logika bezpečnostnej politiky, bezpečnostných poradcov neskončila tak, že jednou propagandou budeme potlačať inú propagandu, pretože najlepší spôsob boja proti propagande je podpora nezávislých, dôveryhodných médií a kvalitnej novinárčiny. Takže je dobré, že sedia s nami za jedným stolom, ale rovnako je dôležité, aby sme nedovolili únos pod e, zašti- únos médií pod zaštitkou toho, že bojujeme proti takej alebo onakej propagande. Ale táto mobilizácia je veľmi pozitívny trend a prináša ďalšie možné financie, ako aj politickú pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Eh. Mm, ďakujem pekne. A teraz eh, si vypočujeme pána Salaského CIA. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za pozvanie. Obaja predrečníci spomenuli dôležitú úlohu jedného eh, štátu z hľadiska zhoršenie podmienok pre e, médiá, a síce Rusko, a preto e, sa e, e, vytvoril náš tým ísť stratkom e, v rámci služby pre vonkajšie aktivity. Bolo to na základe e, záverov rady z marca 2015, keď sa e, štáty rozhodli, že služba pre vonkajšie aktivity by mala pôsobiť proti e, e, ruskej dezinformačnej kampanii. Náš tým funguje od septembra 2015. Máme tri hlavné ciele. Prvým je e, pozitívna komunikácia. Snažíme sa vysvetľovať, e, čo všetko znamená Európska únia pre krajiny z východného partnerstva. A ak sa nám podarilo to vysvetliť e, e Gruzincom, obyvateľom Moldávska, čo všetko znamená Európska únia, prestanú veriť e, Sputniku a ostatným ruským médiám, že Európska únia e, je plná pedofilov a podobne. Šíria totiž takéto spravy. A žiaľ, e, medzi niektorými poslucháčmi sa toto teší úspechu. Druhým cieľom je posilniť e, prostredie e, pre médiá v krajinách východného partnerstva a je jasné, e, prečo to robíme, pretože, ako povedal, je, že kvalita novinárčina je veľmi dôležitá pri pôsobení proti dezinformačným kampaniam. Tretím zámerom, a ten sa teší najväčšej pozornosti, je E, predvídania a reagovania na dezinformačné kampanie. My sme v podstate zmenili e, znenie e, rady. Rada spomínala ruskú dezinformačnú kampaň a my používame výraz pro kremelská dezinformačná kampaň pretože rovnaké propagandistické dezinformačné správy, ktoré šírie ruské štátne médiá, sa objavujú v iných e e, e, e, e, jazykoch a zdá sa, že ne, e, na prvý pohľad nezávislé e, e, sajty e, to šíria vo francúzštine a e, v iných jazykoch, ale jednoducho e, kopírujú e, televízne e, show Vladimira Kisilova alebo e, Soloviova. Chceme tiež e, odhaľovať títo e, Mm, mm, mm, nechceme stotožňovať eh, takéto aktivity Kremľa s eh, eh, ruským ľudom. To by nebolo fér voči Rusom. Treba si uvedomiť, že nejde o detské hry, mám na mysli šírenie propagandy alebo dezinformácie. To sa robí veľmi dôkladne, pripravene, vychádza sa, to, vychádza sa pritom z ruskej vojenskej doktriny, informačnej doktriny z podkladov e, vypracovaných e, generálmi generálneho štábu e, ruských ozbrojených zložiek, dokumentov, ktoré hovoria o informačnej konfrontácii, ktoré hovoria o destabilizujúcej propagande s tým, aby sa destabilizovali spoločnosti nepriateľov. A teda nepriateľe, to, sú, to je všetko, čo je na západ od Moskvy a ruský minister e, e, e, obrany povedal, že kamera slovo sa stalo ďalšou zbraňou a nejde iba o teórie. Zistujeme, že propaganda a dezinformácie dostáva určité odmeny. Napríklad 300 ruských novinárov, ktorí nesprávne vykreslili situáciu na Krímie, dostali e, vyznamenanie od prezidenta Putina za znovu získanie Krímu. Takže sme svedkami toho, že tieto dezinformačné aktivity e, sú určené na naplnenie vojenských cieľov nevojenskými prostriedkami. Aký je rozsah e, propagandistických dezinformačných paní? Ťažko sa to posudzuje, ak budeme vychádzať iba z oficiálnych údajov. Niektoré e, oficiálne čísla hovoria o tom, že Rusko vynakladá niečo medzi 600 miliónmi e, až e, dolarov a 1 miliardou dolarov iba na oficiálne kanály. Pripomeniem vám, že dezinformačné kampanie sa šíri nielen cez Russia Today a Sputnika a obdobné médiá. Ide o francúzske e, e, sajty, blogy, viaceré jazyky e, celé armády trolov, ktoré šíria e, títo správy a snažia sa osloviť ďalších poslucháčov. Sú to e, vládne, mimovládne organizácie, ktoré tiež e, sa angažujú pri šírení týchto správ. A na nešťastie aj diplomati sa zúčastňujú dezinformačných e, kampaní. Napríklad e, tu sa spomínala e, údajné znasilnenie e, e, nemeckého dievčaťa a práve Ruské ministerstvo zahraničia šírilo tieto klamstvá. E, ide o využívanie viacerých jazykov. Russia Today vysiela v stovkách jazykoch. Sputnik je k dispozícii v 33 jazykových mutáciách. A čo s tým? podľa nášho mandátu by sme mali informovať o tejto problematike Eh, pravdepodobne naši partnery v krajinách východného partnerstva by boli radi, keby sme toto robili, pretože keď sa pýtame, s ktorými problémami sa stretávajú, zvyčajne ide o nedostatok zdrojov, dokonca aj v krajinách ako je Ukrajina alebo Gruzínsko. Novinári eh, sa stiažujú, že nemajú dostatok prostriedkov. Prečo? Pretože darcovia o nich nevedenie uvedomujú si eh, problémy, ktorým musia čeliť Takže snažíme sa šíriť povedomie o týchto e, problémoch, snažíme e, sa mm, odhaľovať e, propagandistický ekosystém ruskej propagandy. Na tento účel mm, týždenne publikujeme Disinformation Review, kde píšeme o najnovších príkladoch dezinformácie v štátnych ruských médiách, prípadne údajne nezávislých e, e, médiách. Máme e, na Facebooku a v Twittere e, príslušné informácie, máme e, špeciálne e, zriadený e, website. Boli by sme radi, keby ste sledovali tieto naše informačné produkty. Pokiaľ ide o kľúčové e, E, myšlienky, e, ktoré sme identifikovali počas uplynulého roka a pol, e, zistíme tri zhluky dezinformácie. Poprvé, Západ sa vykreslí ako zlo. Napríklad téma údajnej ruskej agresie voči Rusku sa spomína veľmi často a potenciálne to môže spôsobiť obrovský problém pri e e, e, e, snahe komunikovať s ruskými obyvateľmi, pretože e, naozaj sa domnievajú, že čo chvíľa ich napadneme, urobíme inváziu. Ďalším veľším, väčším zhlukom dezinformácií je prezentovať sa ruských aktivít v priaznivom svetle, čiže ako keby neišlo o porušenie medzinárodného práva v súvislosti s anexiou Krímu a ide o e, E, nezávislý výklad medzinárodného práva. A tretia, e, väčšia skupina dezinformačných správ sa týka nepochybne Ukrajiny. Obrovské percento dezinformácií sa e, točí okolo Ukrajiny stáleho konfliktu v tomto štáte, Čiže stále počúvame, že Ukrajina nie je štát, že Ukrajina bola vždy Ruskom, prípadne že Ukrajina bola e, odjak živa rusofobskou krajinou. Takže takéto správy sa šíria súčasne, alebo hovoria o tom, že e, e, Ukrajine vládnu fašisti a na nešťastie sa takéto správy niekedy šíria. Napríklad sa šírili pred referendum v Holandsku v súvislosti s asociačnou dohodou. Čiže ide tu o snahy ovplyvniť rozhodovanie v Európe. A domnievam sa, že som už vyčerpal čas, ktorý ste mi eh, poskytli. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Keby niekto chcel sa prihlásiť eh, s pánov poslancov a vyjadriť k týmto príspevkom. G. Ktoré pánovie všaká... Myslím, že tieto informácie, ktoré ste tu predniesli, sa nás dotýkajú a počujeme ich, ale vždy je dobré, keď nám to povedia aj experti, pretože vy ako experti dokáže identifikovať niektoré problémy podrobnejšie. Takže v prvom rade sa vám chcem všetkým poďakovať. Sloboda tlače, sloboda prejavu medzi novinármi, to je veľmi dôležitá téma. ale aj ten spôsob, ako sloboda e, prejavu a sloboda tlače sa okliešťujú. To je tiež dôležité. Ukazuje sa, že tieto metódy vôbec nemusia byť brutálne. Niekedy sú veľmi jemné, niekedy stačí zmena vlastníctva, ktoré výsledkom je obmedzenie slobody prejavu a tlače. Ďalší jav, veľmi dôležitý, je že sociálne médiá v tom zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Tu mám na mysli najmä falošné správy. Falošné správy, ktoré majú veľmi konkrétny cieľ. Cieľom je, aby sme videli, vnímali realitu iným spôsobom a vedú, vedie to k erózii spôsobu uvažovania a vnímania sveta je veľmi dôležité viac sa zamerať na to, aby si ľudia uvedomili hĺbšie rozsah falošných a dopad falošných správ. Čo to môže znamenať pre novinárov, ako aj pre naše fungovanie, pre fungovanie EÚ E, aký vplyv to má na naše pozície, voľby, výber. Môže to mať aj dopad na politický výber počas volieb a je to veľmi znepokojujúce. Zoberme si napríklad agresia, ktorá vyústí do anexie územia a aj za taky môžu byť falošné správy. To dokážu vyvolať takéto pocity a činy. Chcem, pozerám sa na východné partnerstvo a obraciam sa na rečníka z vonkajšej služby. Keď si napríklad zoberieme východné partnerstvo a zoznam krajín, aká je situácia v týchto jednotlivých krajinách a ak niektoré situácie sa zhoršili, čo môžeme urobiť na to, aby sa to zlepšilo? Barbara? Áno, ďakujem. Prišla som trocha neskoro, ale mám dve otázky. Jedna sa týka výboru Hotra a TEK, pretože teraz, keď máme uznesenia, naliehavé uznesenia, zoberme si napríklad to o Filipinách, návrh zelených sa objavil v časopise na Filipinách a ja som dostala obrovské množstvo škaredých, odporných, uražlivých e-mailov a museli sme to zablokovať, pretože sa to dostalo na všetky moje facebookové účty a jedna tretina z nich mala rovnaké znenie, čiže bolo to z jedného zdroja podľa mňa. A ja si teraz myslím, že toto je organizované prezidentom, ktorý nechce byť kritizovaný. Takže ako sa to deje ďalej? E, aj my ako výbor, keď kritizujeme, sme vystavení organizovaným protestom? A druhá otázka je, že vy ste hovorili, že máte osobitného spravodajcu OSN k ochrane novinárov. Mohli by ste povedať, mali sme napríklad takú debatu aj o ochrane eh, informátorov, ktorí informujú o škandáloch korupcii a podobne na úrovni OSN. Ako toto rozlišujete tu, tento investigatívny žurnalizmus, ktorí sú súčasne aj informátormi. A zapadá to tiež do tohto mandátu nového osobitného spravodajcu o ochrane novinárov. Ďakujem. Ak eh, ti môžem povedať niečo k Filipínám, možno by sme mohli rátať, teda aspoň sa nad tým zamýšľame, že v júli by sme sa odobrali na Filipíny. Ešte predtým si treba však eh, pripraviť na to, že skôr než položíme našu nohu na pôdu Filipín, tak eh, musíme byť o tom informovaní. Ďakujem. Yes, Áno, ďakujem. Barbara, môžem to potvrdiť. A ja mám maily z Filipín, tiež sú odporné. Chcela som sa vrátiť k tomu, čo tu už zaznelo od kolegov. Áno, myslím si, že by mala byť väčšia ochrana, hej. Ale myslím si, že je to viac než len e, vojenský spra- e, väzenský spravodajci. Je to silné politické hnutie, ktoré sa snaží zbúrať naše demokratické hodnoty a novinári, média, sú naši najdôležitejší nositelia demokratických hodnot pre spoločnosť a najmä to platí pre menšiny, pre nich je sloboda tlače jediná možnosť, ako upozorniť na svoju situáciu. Zoberme si Latinskú Ameriku. Ak by tam nebola slobodná tlač a neuverejnila by niektoré environmentálne škandály, tak by to malo veľký dopad na pôvodné obyvateľstvo. Vôbec by sme o tom nevedeli. Alebo znásilnenia v Indii. Nevedeli by sme o tom, pretože tá téma by sa nikdy nevy, nevyplavila na povrch. Takže je to veľmi dôležité, ale musíme vytvoriť aj iné hnutie, ďalšie hnutie proti tým, ktorí chcú zničiť naše demokratické hodnoty. Musíme sa spojiť s ostatnými, pretože tu sa zneužívajú aj nejaké politické obavy hnutia. Musíme sa snažiť pochopiť, že to nie je len jedna vec tu, alebo tam, alebo Rusko. Vidíme to všade. Vidíme to aj na západe, aj v štátoch. Vidíme to u Trumpa. Nestačí, nemusí dávať novinárov ani do vezenia, stačí skresliť pravdu. Ak nebudeme reagovať viditeľnejšie, hlasnejšie, tak my všetci, ktorí bránime demokraciu, tak to nebude dobré. Ďakujem pekne. Ja by som takisto sa chcel k tomu vyjadriť. Ak mi dovolíte, tak e, budem trošku taký provokačný. Ja si myslím, že toto je taký odraz problémov, ktorý musíme čeliť v rámci slobody tlače, pretože nie je tu pochybnosti o tom, že je to novinka, ktorá sa týka práve tej témy falošných e, správ politických procesov v niektorých eh, krajinách. To sme zažili v niektorých nedávnych situáciách, hlavne napríklad eh, v takej veľkej krajine ako je Rusko. A potom tu máme ďalšiu tému legitimizácie novinárčiny a takisto aj to, že majú pred sebou riziku byť súdne trestaní, ako náhle majú kritického, kritické prejavy. Uh, takých krajinách, ako je častokrát e, veľmi tvrdo zakročené voči novinárom, až e, končiace uväznením, niekde sú soft e, spôsoby použité. Avšak potom tu máme aj iný, iné oblast, inú, inú oblasť a to je politika koncentrácie alebo sústredovania médií v rukách politických lídrov, aby mali také jednostranné informovanie zabezpečené a potom takisto aj brania na zodpovednosť sociálnych sietí. Rôzne médiá sú e, vyzývané, aby boli viac zodpovední, pretože šíria informácie, ktoré sa nepáčia. A toto je naozaj skutočnosť. A potom, pokiaľ ide o zneužívanie mediálnej sféry, zo strany tých, ktorí držia vládu v rukách. V niektorých eh, krajinách je to cítiť veľmi silno, v niektorých troška slabšie. A toto je problém, ktorému by sme sa mali venovať a bojovať proti nemu. A potom tu máme ďalší prístup. Je potrebné naozaj sa venovať témam slobody tlače aj v niektorých krajinách, kde existujú už také diktatorské režimy a kde eh, novinári naozaj sú delikatnej situácii a istým spôsobom, aby mohli prežiť, musia nejak tak eh, tie novinári prispôsobiť eh, tie svoje informácie eh, tomu, čo chce vláda počuť. Dokonca v niektorých západných krajinách, ako keby častokrát fungovali v službách niekoho. Toto je tiež niečo, čo by sme mali zhodnotiť, eh, pretože to nie je správne. Sú to takisto problémy, ktoré sú v rámci nášho priestoru. Včera som bol zasiahnutý aj eh, správami mojej krajiny. Bola tam diskusia, otvorená diskusia v mojej krajine, pokiaľ ide o používanie vakcín a boli tam niektoré politické síly, dokonca jedna, kde boli zastupcovia pravdepodobne to bolo z hnutia 5 eh, Cinque Stelle, 5 hviezd, kde hovorili o tom, že využívanie vakcín, teda vakcinácia ako taká má, môže spôsobiť vedlejšie účinky. A teda lepšie by bolo, keby vôbec sa eh, populácia neočkovala. A New York Times potom publikoval jeden článok, kde povedali novinári, že eh, táto kampaň proti očkovaniu obzvlášť lídrom Cinque Stelle je už dlhodobejšieho charakteru. Ja som o tom nevedel. Ale chcem len povedať, že vidíte, ako sú zneužívané tieto správy. E, proste diskusia, ktorá sa otvorila v Taliansku, ako keby brala na zodpovednosť e, to, že úmrtnosť kvôli nedostatku očkovania alebo nezabezpečenému očkovaniu spôsobila veľkú úmrtnosť medzi deťmi. No a táto správa je spojená s tým, že potom, sa bolo, over, potom bolo <clears throat> overované eh, a Pritom predseda Cinque Stelle, Beppe Grillo, ktorý je hlavne komik, nikdy niečo takéto nepovedal. A teraz, eh, čo s tými správami? Eh, verejná služba dokonca sa odvolala na jeden sketch tohto komika z roku 1998, kedy e, očkovanie nebolo v strede záujmu, kde hovoril a kde ešte dávno predtým, ne, ako vôbec chcel o, e, sa venovať politickému životu, že využívanie o, e, o, očkovania bolo spomenuté a teraz o, Chcel by som počuť, aký je váš názor v tejto otázke. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte predtým, než vám odpoviem, by som odpovedal veľmi stručne na uh, otázku tých, ktorí vždy upozorňujú na nejaké riziko. Máme tu vlastne dvoch alebo dva spôsoby, ako môžeme ochraňovať tých, ktorí poukážu na eh, nedostatky pri dodržiavaní slobodu, slobody tlače týchto ochrancov. Uh, No, takže pokiaľ ide o týchto ochrancov, eh, eh, je to ešte vážnejšie ako pri novinároch, pretože eh, niektorí z nich sú vo vážnej situácii. Tí by mali byť bránení priamo, keď nejakým spôsobom sú identifikovaní a potom máme ešte inú cestu, ako ich brániť a to je cesta chránenia zdrojov. To je úplne iná logika pri ochrane týchto obrancov slobody tláče, pretože nie všetci sú novinári a vždy treba myslieť na to, že máme tu tieto dve možnosti. Pokiaľ ide o jednotlivé pripomienky. Pán predseda, vy ste síce nespomenuli tento pojem, ale niekedy v krajinách, e, o ktorých hovoríte, kde hovoríte o tom, že v demokratických krajín je prepojenie politických síl na médiá, kde e, naopak e, zase v iných krajinách sú autoritatívne režimy, tak to novinári sa nachádzajú vo veľa ťažšej situácii, tak hmm, si treba uvedomiť, že sú niekedy novinári, ktorí robia veľmi dobrú robotu a niektorí, ktorí sú komplici týchto vlád. E, novinárčina totiž to je e, vykonávanie nezávislého slobodného povolania. A dokonca aj v tých krajinách, kde sú nezávislejší, slobodnejší ako v iných, je treba zvyšovať stále túto slobodu a presadzovať viacej nezávislosť novinárov. A zabezpečiť to, aby to aby ten demokratický život fungoval tak, že každý musí zohrávať svoju úlohu a tá e, jeho úloha je odlišná od úlohy iných v rámci demokratického systému. Humoristi, ja neviem, novinári nemôžu sa miešať s politikmi a tak ďalej. Čiže <clears throat> keď hovoríte o otázkach nezávislosti, ktoré môžu byť relatívne voči verejnej moci, voči ekonomickej moci, niekedy voči náboženským predstaviteľom, tu Eh, si musíme položiť otázku, či v rámci pluralizmu alebo rôznemu názoru na svet, eh, či sú novinári sluhmi, posluhovačmi eh, moci. Takým istým spôsobom ako v iných sférach verejného života, či musia brániť, alebo či bijú sa za záujmy niekoho iného. Takže je potrebné zaviesť určitý striktný postup, ktorý by bol záväzný pre média a ktorý by bol záväzný pre médiá tak, aby tieto médiá boli slobodné vo svojom duchu, aby sme mohli takúto procedúru alebo tento postup eh, nielen zavádzať v rámci médií, niekedy aj v národnom práve, vnútroštátnej legislatíve a niekedy možno vypracovať aj pekné medzinárodné normy, aby sme mohli tak rozlíšiť eh, kvalitnú ne novinárske informácie od toho zvyšku. Manipulácie, falošných správ a tak ďalej. A pokiaľ ide o otázku koncentrácie, je potrebné naozaj štruktúralne na to eh, zabezpeč- eh, zareagovať. A pokiaľ ide o fake news, eh, je potrebné zistiť, ako sa to stalo, že a ako spraviť to, aby tieto informácie neboli takto šírené ako iné informácie, je potrebné eh, urobiť eh, alebo presadiť eh, stratégiu fake checking alebo cestou verejných orgánov. Je to stratégia, ktorú napríklad v Nemecku presadili a spoločnosti, ktoré v Nemecku v rámci sociálnych sietí šíria takéto fake news, tak môžu byť postihnuté zo zákona. Čiže naozaj to, čo dávate na Facebook, je v vašej zodpovednosti, či je to falošné, tieto informácie, alebo nie. Toto sa nám zdá byť veľmi nebezpečné. Máme tu jednu cestu, ktorá podľa nás by sme mali si prijať za svoju, čiže štruktúrálne sa to snažiť zabezpečiť, podporovať také spoločnosti alebo také štruktúry, kde e, spôsob získavania a šírenia informácií dodržiava princíp čestnosti, nezávislosti a overenia týchto skutočností. Radšej to, ako len sa snažiť poľovať na takú alebo takú informáciu, pracovať na šírení alebo podpore e, informácií nie za každú cenu. Čiže nejaký takýto systém vybudovať. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ďakujem. otázky neboli adresované veľmi na mňa, ale ja by som sa chcel vyjadriť k dvom veciam. Poprvé, úplne súhlasím s tým, že téma podpory nezávislých médií a prepájania ľudí globálne, tých ľudí, ktorí majú záujem o demokratické hodnoty, je veľmi dôležité. Naša nadácia je momentálne regionálna nadácia. Pracujeme vo východnom a južnom partnerstve. Nie sme globálnym hráčom. Možno jedného dňa bude naša nadácia globálna a bude jedným z nástrojov, ktorý možno použiť na, ako pridanú hodnotu k tejto globálnej výmene znalostí, skúseností a solidarite tých, čo žijú či už v otvorenej spoločnosti alebo v náročnom prostredí, ale sledujú rovnaké hodnoty. Chcem sa ale vyjadriť k niečomu, čo súvisí čiastočne s tým, čo povedal pán Panceri, ten príklad o vakcinácii, očkovaní, ale aj všeobecne, ako bojovať proti falošným správam. A ja súhlasím s mojimi kolegami z organizácii Reportéry bez hraníc, že právne kroky sú potenciálne nebezpečné. Musíme byť veľmi opatrní a myslím, že v prvom rade by sme mali podporovať prirodzené mechanizmy, ktoré dokážu vytvoriť ľudia, tí, ktorí konzumujú média. Pozrime si napríklad históriu. Mám taký konkrétny príklad. Keď sme hovorili o očkovaní, tak to porovnám s témou zdravej stravy. Pôvodne, keď sa začalo hovoriť o zdravej strave, to nebolo riadené zákonmi, normalizáciou vlády. To boli ľudia, to bola skupina ľudí, ktorí si povedali, majme zdravú stravu. A povedali si, aha, táto vinica má dobré víno, táto záhrada má zdravé jablka. Preveril som to, takže ľudia vlastne vytvárali e, takýto druh m, mm, posúdenia a ak by sme dokázali vytvoriť podobné mechanizmy cez internet a dávali takéto hviezdičky, ako robíme pri komerčných produktoch, ktoré, mm, e, ktorými hodnotíme produkty, tak by sme mohli takto hodnotiť médiá. Dali by sme tam naše hviezdičky. To je napríklad takéto hnutie, ktoré by mohli podporiť, ja neviem, reportéry bez hraníc a iné dôveryhodné E, organizácie, ale jednoducho tam potrebujeme aj firmu povedzme zo Silicon Valley, ktorá bude spolupracovať, pretože tie médiá, ktoré majú najväčšie ohodnotenie, sa objavia potom ako prvé vo vyhľadávacích E, vo vyhľadávačoch. A takto by sme mohli vytvoriť mechanizmus, ktorý by odstránil nejaké e, čudné webové stránky, ktoré by sa dostali na rovnaké miesto vo vyhľadávačoch a sociálnych médiách ako tí, ktorí sú spolahliví. Takže zoberme si zdravé, e, zdravé jedlo, zdravé médiá, podobný mechanizmus, ktorý by to vytvoril, tento tlak. A potom by sa z toho mohla stať aj legislatíva, a vláda by sa mohla postarať o to, že by vytvárala určité usmernenia, normy na ochranu takejto, povedzme, obchodnej značky. To je len taký návrh. Ďakujem pekne. Ako to vnímam ja? E, vnímam takéto autoritárske režimy nielen ako hrozbu pre slobodu tlače. E, domnievam sa, že aj hospodársky stav e, výrazne ovplyvňuje slobodu tlače, pretože noviny sa musia predávať. Pochádzam zo Švédska a vidím to zo švedského hľadiska a uvedomujem si, E, ako si počína krajina pravica, e, ktorá dokáže získať e, veľkú pozornosť a pre nich to je mm, bezplatná propaganda. Nejde o slobodu tlače, pretože nedokážeme diskutovať s novinami a to znamená, že veľký počet ľudí dostáva skreslené informácie dokonca aj od etablovaných médií. A mm, kladem si otázku, ako na to reagovať, pretože e, v týchto e, mm, hospodárskych záležitostiach neexistuje úplná nezávislosť. È la categoria del giornalismo urlato quello. A takisto aj kategória takýchto novinárov, pretože uh, takých tých bulvárnych novinárov, takých tých, čo kričia, takých tých people, novinárov, to je úplne niečo iné. Chcete zareagovať teraz? Niekto z vás? Nech sa páči. Ešte vy. Bola tu e, otázka na mňa od e, pána poslanca. Aké stanovisko majú e, krajiny východného partnerstva? ako by sa to dokázalo zlepšiť. Z hľadiska našej skupiny, keď sa snažíme komunikovať mm, e, politiku únie smerom na tento región, e, e, snažíme sa hovoriť jednou tou rečou so všetkými štátmi. Samozrejme, zohľadňujeme pritom špecifika, ale táto otázka sa týkala skôr podmienok e, novinárskej práce. A tu máme e, lepších odborníkov medzi e, pozvanými rečníkmi, než som ja. Ale veľmi stručne ohľadom Facebooku. Pokiaľ viem, tam nejde o snahu nejako to ovplyvňovať. Napríklad v Nemecku je to novinár, ktorý sa snaží vyhľadovať e, podozrivé zdroje. Takže nejde e, e, postoj Facebooku, ide o nemeckého novinára, ktorý overuje správy o Nemecku. A pokiaľ ide o konanie súdnou cestou, tu nemyslím si, že existuje jeden všeliek pre krajiny, ktoré sú terčom E, také, takejto dezinformácie. Napríklad e, po e, v pobalských štátoch hlavným príjemcom týchto informácií je ruská menšina. V iných krajinách to sú osoby staršieho veku. Niekedy v iných krajinách to sú extrémisti, či už ide o pravicu alebo ľavicu Napríklad e, e, e, v Litve alebo Lotyšsku sú veľmi aktuálne otázky bezpečnosti. Takže podľa mňa neexistuje všelie pre všetky štáty, pretože krajiny majú svoje špecifika a propaganda v týchto štátoch tiež pôsobí odlišným spôsobom. Ďakujem. Myslím, že tým sme ukončili veľmi peknú diskusiu. Chcem poďakovať všetkým našim hosťom, rečníkom, ktorí sa zúčastnili na tomto stretnutí pri príležitosti Svetového dňa slobodu tlače. A teraz eh, by sme prešli k ďalšiemu bodu na programe schôdze.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 Okay. Abbiamo all'ordine del giorno uno scambio di opinione con... Eh, Takže na programe schôdze teraz pokračujeme výmenou názorov s Aristy Aristidom Nono Nsim, nezávislým expertom OSN na Sudán, totiž to situácia ľudských práv v Súdane je naďalej veľmi zložitá a z tohto dôvodu výbor sa rozhodol túto otázku zakomponovať na program schôdze aj vzhľadom na tú misiu, ktorú plánujeme vykonať v decembri 2017 do Sudanu a ku ktorej ešte budeme mať druhú výmenu názorov v druhej polovici tohto roku. Niektorí naši pozvaní experti, konkrétne pán Jan Figel, ktorý je osobitným vyslancom EÚ pre náboženské slobody vo svete, musel žiaľ Bohu sa ospravedlniť, pretože eh, má zdravotné problémy, takže my mu želáme, aby sa čoskoro z toho dostal a tak tým pádom tu pri vítame medzi nami pána Aristrida Nononsiho, ktorý je nezávislým expertom OSN pre otázky Sudánu, pochádza z Beninu, bol menovaný Radou pre ľudské práva na tento post v roku 2015, má doktorát z práva a takisto je aj špecializovaný na otázky má špecializáciu na otázky medzinárodného práva, ľudské práva, takisto aj rozvoj a má veľkú skúsenosť v tejto oblasti vďaka práci, ktorú robil tak medzinárodných ako aj afrických organizáciách. V marci 2017 skupina zástupcov členských štátov Európskej únie a inš, európskych inštitúcií, ktoré sa venujú otázkam politiky EÚ o Afrike, sa odobrali do Sudánu. Tam sa informovali, aká je aktuálna situácia. Stretli sa so zástupcami ministerstva zahraničných vecí, niektorých zástupcov sudanskej vlády. Takisto mali tu možnosť stretnúť diskutovali so zastupcami politických strán, skupín mladých, žen, žien, náboženských obcí eh, s poslancami, takisto sa stretli aj s lídrami v oblasti tak priemyslovkoj aj občianskej spoločnosti. A preto chceme aj teraz medzi nami privítať osobitného zastupcu eh, zahraničnej sluby, ktorý nás poinformuje o záveroch tejto misie. Tým pádom ho medzi nami vítam. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vaše excelencie, vážené dámy, vážení páni, pre mňa je veľká, eh, eh, veľkou cťou, že mám túto príležitosť pricestovať do Bruselu, do Európskeho parlamentu a porozprávať sa s vami o situácii v Sudáne. Ako zrejme eh, viete, bol som nominovaný, ako povedal pán predseda, do úlohy nezávislého odborníka OSN o, o situácii s ľudskými právami v Sudane a zaujal som toto miesto v septembri 2014 v zmysle uznesenia 2729 eh, Rady pre ľudské práva. Eh, vo svojom uznesení, eh, podľa tohto uznesenia mal som začať interakcie so sudanskou vládou, aby som vyhodnotil a overil, E, situácie s ľudskými právami a podal správu tý, o tom s tým, aby sa vypracovali odporúčania v otázke technickej pomoci a posilnenie potenciálu pri riešení problematiky ľudských práv v Sudane e, s prihľadnutím na e, všetky informácie, vrátane informácií sudanskej vlády, informácií občianskej spoločnosti a ostatných zainteresovaných strán s tým, aby som mohol plne e, sa zhostiť svojho mandátu. Dovolte, aby som e, vyzdvihol e, úlohu Európskej únie pri podpore môjho mandátu a najmä úlohy Európskeho parlamentu a podvýboru pre ľudské práva. Dôležitou súčasťou mojej práce je návšteva Eh, Sudánskej republiky s tým, aby som vyhodnocoval situáciu s ľudskými právami a eh, hovoril o možnostiach technickej spolupráce s príslušnými e, sudanskými úradmi a ďalšími organizáciami, vrátanie skupiny OSN s diplomatickým zborom, organizáciami občianskej spoločnosti. Odkedy som bol menovaný do tejto funkcie, som e, som navštevoval e, túto krajinu e, trvaním 10-12 e, dní. Bol som v Chartume, v Južnom Sudane som sa stretol s viacerými subjektmi a jednotlivcami. Predložil som už dve správy Rade pre ľudské práva a pripravil som odporúčanie pre sudanskú vládu pre opozičné hnutia a medzinárodné spoločenstvo z hľadiska vylepšenia situácie s ľudskými právami v tejto krajine. V súčasnosti e, väčšina mojich odporúčaní a odporúčaní e, mojich predchodcov e, ešte neboli zrealizované. Stále spolupracujeme s príslušnými úradmi v snahe zabezpečiť realizáciu týchto odporúčaní. Dnes by som vás chcel informovať, o najnovšom vývoji v Sudane e, v, mm, po politickej stránke. Po ukončení e, procesu medzinárodného dialogu, e, procesu, ktorý bol bojkotovaný opozičnými skupinami, pretože prebiehal v nepriazňovom ovzduší. Treba povedať, že sudánska vláda začala realizovať určité odporúčania, okrem iného menovala prvého viceprezidenta e, do e, e, funkcie premiéra a bol rozpust, bola rozpustená vláda v rámci príprav na zradenie vlády národnej jednoty. V januári 2017 bolo Spojené štáty vyhlasili čiastočné zrušenie sankcií e, na základe e, pokroku e, v smere skoncovania vojenských stretov, vylepšenie situácie v Južnom Sidane a zlepšenie spolupráce pri boji s terorizmom. Zrušenie týchto sankcií, ktoré sa prehodnotí v júli tohto roku, umožňuje obnovu e, vzťahov medzi dvomi štátmi a predpokladá sa, že e, to bude e, pomocou pre Sudanské hospodárstvo po vojenskej stránke. Treba si uvedomiť, že boje v Darfúri a v iných oblastiach medzi vládnymi jednotkami a zbrojnými skupinami sa znížili. Sudanská slobod, zovace armáda Abdurahid, ktorá počas e, e, viacerých mesiacov bola významnou bojovou zložkou v Darfure, e, sa oslabila v dôsledku oper- vojenských operácií sudanskej armády. A došlo k určitému štiepeniu príslušného hnutia. Väčšina oblastí, ktorá, ktoré boli pod kontrolou tejto skupiny, prešli pod kontrolu sudanskej vlády Napriek týmto vojenským úspechom v júli minulého roku sudánska vláda jednostranne vyhlasila 6-mesečné primerie a vo februári tohto roku predlžilo e, toto primerie o ďalších 6 mesiacov. E, v súčasnosti e, primerie stále platí hnutie spravodlivosti a rovnosti a E, sudánska oslobodzovacia armáda, teda dve e, e, dôležité zložky tiež dodržovajú dohodu o primerí. V dvoch regiónoch sa primerie zväčšia dodržova sudánsko oslobodzovací armádou skupina Africkej únie spolupracuje so všetkými zúčastnenými stranami konfliktu a snaží sa presvedčiť ich podpísať dohodu o ukončení e, vojenských aktivít. E, doteraz sa nepodarilo dosiahnuť e, významný pokrok v tomto smere. Pokiaľ ide o situáciu s ľudskými právami, treba eh, mm, spomenúť, že posilnenie mandátu eh, bezpečnostných zložiek negatívne ovplyvní situáciu s ľudskými právami. Národná eh, spravodajská bezpečnostná služba stále zadržiava ľudí bez rozhodnutia súdu a častokrát v rozpore s ústavou Sudanu a medzinárodnými normami. Ochrancovia ľudských práv, politickí oponenti e, sú stále e, e, terčom týchto aktivít. Avšak treba spomenúť aj určité pozitívne zmeny. Napríklad reforma, ktorú realizuje sudánska vláda s tým, aby sa rozdelili právomoci medzi Ministerstvom spravodlivosti a generálnou prokuratúrou. Toto prispieje k e, posilneniu právneho štátu a účinnej činnosti súdnictva. Ďalšie pozitívom, o ktorom e, e, zrejme viete, je rozhodnutie sudánskeho prezidenta od 8. marca tohto roku omilostiť 259 príslušníkov nepriateľských jednotiek, ktorí sa dostali do zajatie, vrátania 62 bojovníkov, ktorí boli odsudení na trest smrti. Dúfame, že tento vývoj do, do značnej e, miery posilní dôveru medzi znepriateľenými stranami. V Darfúre e, stále nás znepokojuje e, násilie medzi jednotlivými etnickými skupinami frekvencia a intenzita zabíjania počas týchto stretov svedčí o tom, že je to e, e, e, hlavná charakteristika darfúrskeho konfliktu. Ten sa živí sociálnou a hospodárskou konkurenciou, pokiaľ ide o prírodné zdroje ako pastviny a kontrola nad nerastmi. A títo príčiny konfliktu sa neriešia, situácia sa zhoršuje, pretože e, je tu nedostatok právneho štátu a beztresnosť. Hovorím o tých regiónoch, ktoré na, plánujem navštíviť počas nasledujúcich návštev Sudanu. Stále dostávame správy o porušeniach e, e, ľudských práv zo strany vládnych síl a opozičných síl. A preto by som chcel vyzvať vás, e, vážení kolegovia, aby ste využili akýkoľvek vplyv, ktorý by ste mohli mať, aby ste nabadali znepriateľné strany v Sudane, aby ste ich vyzvali ukončiť konflikt s tým, aby pokojné obyvateľstvo mohlo e, normálne fungovať. Pokiaľ ide o situáciu s ľudskými právami, e, spomeniem údaje e, koordinačného úradu OSN pre ľudské práva. Podľa tohto úradu približne 97 tisíc ľudí bolo vyhnané z Darfúru v 2016 roku. Okrem iného v dôsledku bojo, bojových stretov od 1. januára 2017 Počet e, e, týchto e, vyhnancov sa odhaduje na 2,7 miliónov. Stovky tisíc ľudí je osídlených v táboroch. Je tam 35 ďalších lokalít. 3,5 milióna ľudí potrebujú nejakú formu pomoci 13 e, organizácií OSN a rôznych programov pôsobí v Darfúre a snaží sa poskytnúť pomoc postihnutým e, obyvateľom. E, vyhnanci čelia neistote v súvislosti s veľkou kriminalitou a prítomnosťou ozbrojených zložiek v tomto regióne. Často dochádza rabovaniu a únosu e, vyhnancov e, dochádza k stretom ohľadom pôdy, e, dochádza k sexuálnemu násiliu, čo nás znepokojuje a ohrozuje existenciu lokálnych komunít. Podľa získaných informácií, ktoré som obdržal počas najnovšej návštevy, k tomuto, e, k týmto násiliam dochádza, keď ženy e, vykonávajú svoju činnosť e, mimo týchto táborov alebo v noci v samotných táboroch. Som vyzval sudánske úrady, aby si plnili svoju povinnosť chrániť civilné obyvateľstvo, aby zabezpečili vyšetrenie a postavenie páchateľov pred súd. Okrem e, e, výhnancov e, podľa úradu OSN pre utečencov odhaduje sa, že niekoľko sto tisíc utečencov z Južného Sudanu uteklo z tohto regiónu. Vítam rozhodnutie sudanských orgánov E, poskytnúť pomoc utečencom z Južného e, Sudánu, stále ma znepokojuje ich neistá situácia. A chcel by som využiť túto príležitosť, aby som vyzval Európsku úniu, e, aby posilnila pomoc týmto jednotlivcom. Ako dobre viete, základné ľudské práva sú dôležité pre eh, všetky aktivity, vrátanie eh, mierového procesu, ochrany eh, civilného obyvateľstva a zabezpečenia spravodlivosti. Viem, že sú tu veľké výzvy v oblasti ľudských práv v Sudáne, avšak dúfam, že úsilie Európskej únie na základe spolupráce s partnermi, sudánskou vládou, organizáciami OSN a subjektmi občianskej spoločnosti ale aj diplomatickým zborom by e, malo prispieť k zlepšeniu situácie. Naďalej ratám s podporou Európskej únii pri posilnení programu v oblasti ľudských práv e, v Sudáne a chcel by som využiť túto príležitosť a poďakovať vám za e, E, srdečné uvítanie e, e, v parlamente za pozornosť, za podporu môjho mandátu zo strany Európskej únie. Veľmi rád zodpoviem prípadné otázky alebo pripomienky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za váš príspevok, za informácie, ktoré ste nám poskytli. Teraz by som odovstal slovo pani Klaudie Videj, ktorá je vedúcou oddelenia Horn of Africa v rámci vonkajšej služby. Nech sa páči, máte Ďakujem veľmi pekne. Vážení poslanci a členovia výboru pre ľudské práva, ďakujem veľmi pekne našemu nezávislému expertovi pánu Jeroncovi za jeho veľmi komplexný úvod do tejto problematiky a do politickej situácie, ktorá bola veľmi aktuálna. Zdieľame tento názor v plnej miere. Či už z hľadiska negatívnych, pretrvávajúcich problémov alebo pozitívneho vývoja. My pracujeme stále veľmi angažovane v Súdane, či po politickej obla- linke, humanitnej linke, a snažíme sa ovplyvniť politický proces pozitívnym smerom. Máme e, v africkom rohu aj nového pracovníka Alexandra Randasa pre ľudské otázky, ktorý sleduje situáciu v Sudane, ako aj politické rokovania, ktoré prebiehajú a máme v Chartume delegáciu na mieste, ktorá je aktívna v politickom procese a snažíme sa zapojiť do politického dialogu, čo nie je vždy ľahké a snažíme sa aj pomôcť, získať pomoc členských štátov a ovplyvniť ich, aby bolo jasné, že postoj členských štátov je spoločným postojom EÚ. Takže sme veľmi aktívni a dúfame, že sa nám podarí prispieť do tohto pomelého procesu, kde je aj mnoho krokov späť, kde je stále veľa e, problémov, tak ako už kolega povedal. Chcela by som sa teraz zamerať na situáciu ľudských práv a na to, ako to vidíme a kde sme najaktívnejší a čo sa snažíme robiť. Vychádzame z toho, že celková ľudskoprávna situácia v Sudáne je e, tristná a nedochádza k nejakému výraznému zlepšeniu. Obavy vyvoláva sloboda prejavu, združovania, zhromažďovania, ako aj sloboda náboženského presvedčenia viery. Organizácie občianskej spoločnosti vo všeobecnosti v Sudane sú vystavené stále sa viac zmenšujúcemu priestoru. A my to veľmi pozorne sledujeme, pretože je to veľká obava. Máme pravidelné konzultácie s bojovníkmi za ľudské práva, e, organizáciami občianskej spoločnosti, pretože takto dokážeme len lepšie pochopiť, aká je realita na mieste a takto dokážeme aj vymedziť, akú pomoc, pomoc môžeme poskytnúť organizáciám občianskej spoločnosti. Naša delegácia spolupracuje aj s rovnako zmyšľajúcimi partnermi a spoločne organizujeme podujatia Medzinárodného partnerského fóra, aby dochádzalo k výmene informácií a aby sme kolektívne sledovali ľudskoprávnu situáciu v Sudane. Okrem takéto všeobecnej činnosti. Taktiež pozorne sledujeme konkrétne prípady, ktoré nás nepokojujú a takých je žiaľ veľká, veľké množstvo. Jedno z nich je zadrženie ľudskoprávneho obhajcu Iran Mudabiho. To je známy človek, ktorého zadržali orgány a držia ho už teraz viac ako 4 mesiace. A zatiaľ ešte nebola vznesená žiadna obžaloba alebo obvinenie Pán Mudawi a jeho prípad sme riešili v Chartume aj v Bruseli na rôznych úrovniach po tie najvyššie. Ďalším prípadom je uväznenie pána Jasika, e, českého občana, spolu s dvomi sudanskými kresťanmi, Abdullahim a Abdumulao sú obvinení z podpory Darfiri Aliumek, na ktorého zautočili, pretože, sa, e, pretože konvertoval na kresťanstvo. Naša delegácia bola na súdnom pojednávaní v Chartume, aby sledovala pojednávanie a ukázala aj, že pozorne sledujeme, čo sa deje. Viacerí poslanci vyjadrili znepokojenie nad týmito prípadmi a pýtali sa na dosiahnutý pokrok. Český občan dostal prezidentskú milosť 26. februára. Je to rozhodnutie, ktoré veľmi vítame, ale takýto pokrok nenastal v prípade tých dvoch sudancov, ktorí sú stále vo väzení Naša delegácia v Chartume na to opakovane poukazuje vizavi e, sudánskych orgánov a žiada milosť a okamžité prepustenie týchto dvoch e, občanov. E, osobitný e, veľvyslanec EÚ pre slobodu prejavu mimo náboženstva a viery mimo EÚ, pána Jana Figela, ktorý žiaľ nemôže byť dneska s nami. Ale pán Figel bol v marci v Sudáne, bol tam 4 dní a počas e, tohto stretnutia sa stretol s viacerými aktérmi, ako je minister zahraničných vecí, e, minister pre náboženské otázky Sudanu, ako aj so zástupcami občianskej spoločnosti Sudanu Škoda, že tu nie je pán Figel, ale chcela by som poukázať na niektoré veci, lebo sme už v kontakte, odkedy sa vrátil, v intenzívnom kontakte. Poukázal na viaceré problémy pri rokovaniach s úradmi. Veľmi obhajoval týchto dvoch sudanských kresťanov, aby dostali podobnú milosť, ako dostal, ako dostal český občan. Poukázal aj na prípad doktora Mudawiho, a mohol ho navštíviť vo väzbe. Tento akt dobrej voly orgánov je podľa mňa prvým prípadom, keď predstaviteľ EÚ mohol navštíviť zadržaného človeka, ktorý funguje ako ľudskoprávny obhajca. Všetky tieto prípady, ako aj, tento, aj tieto prípady svojvoľných zatknutí a porušovaní ľudských práv, sú otázky, ktoré rieši náš vedúci delegácie v komunikácii s úradmi a vyzývame členské štáty, aby fungovali podobne, keď sú v takejto komunikácii a aby sa pokúsili aj zjednotiť, zlučiť sily, spojiť sily s ostatnými členskými štátmi. Budeme ďalej monitorovať situáciu a poukazovať na iniciatívu právnej reformy v Sudáne, a podporovať obhajcov, ľudskoprávnych obhajcov, občianskú spoločnosť. Budeme tak robiť so všetkými tými nástrojmi, ktoré máme k dispozícii. Samozrejme, že budeme upozorňovať aj na všetky prípady, o ktorých sme informovaní a ktoré nás nepokojujú tu v Bruseli, ako aj v Chartume. A v posledných rokoch sme systematicky využívali aj stretnutia na okraji veľkých e, udalostí, akcií a by sme mohli riešiť aj takéto aspekty. Na záver by som chcela povedať niečo, čo možno nie je také rúžové. Nemôžeme sa pozitívne vyjadrovať k ľudskoprávnej situácii v Sudane. Je to stále veľká priorita pre EÚ a my pripisujeme veľký význam mandátu o e, nezávislým expertom OSN pre ľudské práva, ktorí majú posudzovať situáciu, ľudskoprávnu situáciu v Sudáne. A toto bude tiež dôležitá téma e, na e, Rade pre ľudské práva a my dúfame, že tento mandát sa predlží, pretože mu pripisujeme veľký význam. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, drahým pánom poslancom. A teraz vás poprosím, aby ste... Ďakujem, pán Pancieri. Vážený pán Nonsuri. vážená pani kolegyne z eh, služby pre vonkajšie aktivity, veľmi pekne ďakujem za vaše informácie o situácii v Sudane ako viete, sexuálne násilie je vždy prítomné v konfliktných situáciách. Takisto to platí voči e, e, deťom a ženám v Sudáne. Mohli by ste nám približiť súčasný stav e, vo vzťahu k výhnancom a ďalším možným aktivitám ako e, sa povedalo, účasť žien pri e, e, vyrovnaní konfliktov má obrovský význam. Mohli by ste nám povedať viac, ako sa riešia problémy otázky participácie žien na vyrovnaní konfliktov. Pred časom sme sa takmer rozhodli vyslať delegáciu do Sudanu, ale E, urobi, neurobili sme to vzhľadom na možné rizika. Naozaj je to veľmi nebezpečné. A druhá otázka e, v súvislosti s mierovými zbormi v Sudáne. Počula som, že e, na čele týchto mierových síl je konský E, dôstojník a počas jeho neprítomnosti sa rozhodlo e, o stiahnutí konských e, ozbrojených síl. Mám na mysli konské síly ako súčasť mierových síl OSN. Ďakujem pekne, Barbara. Ďakujem, pán predseda, a takisto ďakujem za veľmi dobré vystúpenie. Mala by som niekoľko otázok. V nadväznosti na moju návštevu vo februári som navštívila Chartum a chcel by som poďakovať aj delegácii Únie v Chartume za pomoc, ktorú mi poskytla pri nadväzovaní kontaktov a e, výkone mojej práce. Pán Nononci, povedali ste, že stále e, vidíte e, viaceré problémy v súvislosti s činnosťou tajnej služby NIS, ktorú treba reformovať, aby si počínala v súlode s normami E, právneho štátu a zabezpečovala aj dodržovania ľudských e, práv. Spomínali ste, že sa venujete aj posilneniu kapacitu Sudánu v tomto smere. E, domnievate sa, že naozaj by sa podarilo zreformovať túto tajnú službu NIS? Keď sa zaujímam o iné otázky, napríklad e, utečencov z Eritreji, keď sa dostávajú cez hranicu do Sudánu, pr- najprv sa stretávajú z e, NISA, už potom e, e do rúk iných e, inštitúcií, alebo e, e doktor Mudavi, e, e, e, aj o tom sa dnes hovorilo, e, tvrdí sa, že musel sa, musel sa priznať, že bol špionom, pretože ho múčili. Takisto otázka na predstaviteľku e, služby pre vonkajšie aktivity. E, samozrejme, e, je dobre, že sa hovorí o viacerých ľudskoprávnych aktivistov, že sa s nimi stretávajú potajomky, pretože sú vystavené, vystavení nebezpečenstvám. Sú tu viaceré aktivity rôznych organizácií, ktoré tvrdia, že dôraz Európskej únie na riadenie a správu migrácií, a bezpečnosť a intenzívnejšiu spoluprácu s úradmi e, e, Sudánu e, vyústilo do toho, že program ľudských práv sa dostal na vedľajší kolaj. Vedľajšiu kolaj. A požiadali ma, aby som povedala, že sú ústavné eh, represie a porušenie eh, ľudsko, práv ľudských právnych aktivistov by mali byť v stredobode eh, pozornosti. Pokiaľ ide o pana Mudabeho Ibrahima, aj toto ste spomenuli, mala som možnosť správať sa s jeho manželkou a dcérou a napriek tomu, že od februára došlo k určitým zlepšeniam, že mal možnosť sa stretnúť so svojou rodinou, Zdá sa, že stále nebol z niečoho obvinený. A domnievate sa, že na základe aj dnešného vypočutia by sme vedeli presvedčiť ministra zahraničia, aby ovplyvnil prezidenta, aby mu poskytol milosť panu Mudabihu. A je tu aj pán Hafiz Idris, možno, že o ňom sa tak veľa nehovorí, ale v podstate je to e, obdobný prípad. Ďalej, otázka na službu pre vankajšie e, aktivity. Je tu ešte jedna skupina e, e, sily rýchlej podpory, ktoré zabezpečujú ochranu hraníc a tam pôsobí aj bývalý veliteľ Čančavitov. A Čančavit ti sú zodpovední z eh, veľmi závažných eh, eh, zločinov, vrátanie pokusov o genocíd obyvateľov Darfúru. A teraz mm, pôsobia v štruktúry mm, niekde na rozhranie medzi policiou a ozbrojenými zložkami. A Európska únia musí s nimi mať dočinenia pri kontrole hraníc s Egyptom a Libiou. Keď som bola v Chartume, dostala som ubezpečenie zo strany E, e, predstaviteľov Európskej únie a pracovníkom chartúmskeho procesu. Ubezpečovali e, ma, že nik nechce získovať služby vojenských zločincov, obvinených z vojenských zločinov, aby pomáhali pri ochrane hraníc. Toto mi povedali vo februári. Je dobré, že sa mi dostalo takéto ubezpečenie, ale takisto E, som sa dozvedela, že pokiaľ Európska únia zaujme takýto principiálny postoj, ťažko sa bude presadzovať. Pretože e, bez takéhoto screeningu nemáme istotu, že nezoberieme do svojich služieb a nebudeme spolupracovať či už s týmito sílami e, rýchlej podpory alebo tajnej služby a tým ich nebudeme posilňovať. Takže domnievam sa, že v otázke Sudánu E, a s prihľadnutím na e, projekt e, riadenie migrácie v mojich očiach znamená značné ohrozenie, ohrozenie situácie s ľudskými právami. A na adresu pana Nonciho chcem podotknúť, že aj v našom podvýbore sme už viackrát apelovali na Európsku úniu, aby spolupracovala s Radou OSN pre ľudské práva a v otázke predlženia vášho mandátu by sme mali podporiť túto myšlienku. Spomenuli ste mm, situáciu vyhnancov, ich neistú situáciu. Myslím si, že aj e, Európska únia by mala im poskytnúť humanitárnu pomoc, aby nie e, žili v tak zúfalých podmienkach. Ďakujem pekne, Marie Kristín. Oui, E, Najprv by som sa chcela ospravedlniť, že som prišla neskôr a nemohla som si vypočuť e, váš príhovor, pretože som bola na uzatvorení Tunajského týždňa v priestoroch EP, e, ktoré sme zorganizovali s Národným zhromaždením Tuniska. Toto je jedna z tém, v ktorej sa takisto angažujem. V decembri som bola v Sudáne a mali sme príležitosť eh, sa stretnúť eh, s niektorými zástupcami, diskutovať aj s eh, zástupcami EÚ, sudanskej vlády, ako i občianskej spoločnosti. Ja tiež súhlasím a mám tie isté obavy, ohľadom spôsobu, ako môžeme pracovať delegácia EÚ, hlavne v súdáne. Prečo to hovorím? Pretože tie hlavné informácie, ktoré som uh, zistila na mieste, pretože sme sa stretli aj s e, generálnym tajomníkom Dajom a takisto aj so zastupcami koordinačného mechanizmu pre imigráciu. A na základe toho sme mohli konštatovať, že zastupcovia sudanskej vlády integrovali absolútne dokonale síce európsky žargón, ale viac menej sme boli súčasťou takého dialogu ako medzi hluchonemými pretože oni ako keby, pokiaľ ide o implementáciu niektorých noriem a parametrov, boli dobrými žiakmi, hlavne pokiaľ ide o obchodovanie s bielým mesom. Myslím, že to je súčasťou témy, kde naozaj musíme naďalej tlačiť na to, aby sa to implementovalo, pretože zatiaľ je to veľmi znepokojivé, pokiaľ ide o ľudské práva, ich dodržiavanie a Európska únia a poviem to na rovinu, neinte, neintegrovala e, e, sudanskú kultúru a kultúru afrického rohu, pokiaľ ide o vnútorné presídlenie a otázku hraníc. Hmm, myslím, že e, nemáme tú istú víziu na hranice. Myslím, že tam by bolo potrebné ešte pristúpiť určitým úpravám. Avšak som veľmi znepokojená. Musím povedať, pretože od začiatku charutumského procesu sa domnievam, že Európska únia, alebo teda tá skutočnosť, že Európska únia sa rozhodla zvoliť si Chartum, aby sa tam implementoval dialog eh, medzi eh, krajinami Afrického rohu v otázke migrácie je téma sama o sebe. Pretože mohli sme si uvedomiť eh, na mieste aká situácia tam vládne, že je to veľmi zložitá situácia, pokiaľ ide o migráciu v Sudáne, pretože Sudán je krajinou, ktorá je tranzitnou krajinou, hostiteľskou krajinou, prechodnou krajinou, a tá situácia tým pádom je veľmi zložitá, preto si nemyslím, že by tam Eh, mohol byť vôbec reálny dialog, byť nastolený, ktorý by viedol ku konkrétnym hmatateľným výsledkom. K týmto otázkam eh, eh, s sudanskými predstaviteľmi a naozaj mám tie isté obavy, tak ako aj to spomínala Barbara Lochbiller. Pokiaľ ide o potrebu, alebo teda o otázku kontroly, pretože v, tie hranice hm, na severe a na juhu, na západe s Líbiou, to um, máme uh, síce ubezpečenie, že Džanžavi v žiadnom prípade sa tohto nezúčastní, čo ak si chceme len uh, sa nad tým pousmiať, tak zástupci občianskej spoločnosti Sudánu, ktorí vedia, že za z Rapid Border Forces eh, v skutočnosti je Janjawi a tieto Rapid Border Forces sú kontrolované bývalým uh, predstaviteľom alebo zastupcom Janjawiho, takže ja si tu kladiem otázok, že kto sa tu z koho vysmieva, pretože či sú to Sudančania, ktorí sa smejú z Európanov, aj to je tá možnosť, alebo či my odmietame vidieť tú realitu, ktorá je pred našimi očami, čo je verejne známe. A keď vieme čo len minimálne o tom, aká situácia vládne v Súdane. Veľmi dobre vieme, kto môže kontrolovať uh, dôležitosť tohto regiónu, vrátane aj destabilizácie Líbie pre uh, sudanských rebelov a pre potreby v podstate sudanskej vlády, pretože tí potrebujú tam byť, aby zabraňovali prechodu do rebelských končín. A potom ešte posledný bod, ku ktorému by som sa chcela vyjadriť a zdôrazniť, že je to otázka spolupráce medzi policajnými zložkami. Toto ma tiež znepokojuje. Aký typ policajnej spolupráce vôbec môžeme dosiahnuť s takou krajinou, ako je Sudan? Vzhľadom na situáciu v oblasti ľudských práv v Sudane. Vám spomeniem jeden príklad. Konkrétne Eh, menita Dastaniana, ktorý bol uväznený v Taliansku. Myslím, že pán predseda poznáte určite tento prípad. Keď sme v Sudane a keď hovoríme o tomto prípade, tak Sudančania tiež sa začnú smiať, pretože vedia, že skutočný páchateľ eh, eh, toho obchodovania s drogami sa prechádza veselo a slobodne v Chartume Takže myslím si, že pokiaľ ide o tú policajnú a súdnu spoluprácu, tuto máme troška taký menší problém, pretože sme zosmiešňovaní a v podstate uväzníme niekoho, kto je nevinný. A, a ne, nepodarí sa nám ani nastoliť spravodlivosť v tomto prípade. Takže dúfam, pán predseda, že budeme môcť pokračovať v tejto práci Takisto aj v spolupráci s OSN na tejto otázke s pánom Aristidom Nonon Sim, takisto, pretože veľmi dobre viete, aká vážna je táto situácia. Pretože Európska únia naozaj prisudzuje veľkú vážnosť africkému rohu a celému regiónu. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ako vidíte, veľa otázok. Pán no, si máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som odpovedať na tieto otázky. Či je nebezpečné cestovať do Sudanu? Nie. Nechcem povedať, že je to veľmi nebezpečné. Samozrejme, keď idete do konfliktných zón, tak je to problém, pretože niekedy vláda tam nemá dostatočnú kontrolu Nemyslím si, že je veľmi nebezpečné ísť, ale musíte byť opatrní. Pokiaľ ide o násilie voči ženám a situácia žien, tak ako som už povedal, sú tu problémy. V roku 2015 tam bol osobitný spravodajca na misii a poslala aj správu, ktorá rieši túto situáciu Pán Gabina Simoni tam bol spolu so mnou v roku 2015 aby sme ukázali ochotu vlády spolupracovať, mohli povedať, ale prišla, prišla aj do Dafuru a predložila správu Rade pre ľudské práva. Samozrejme, že sú tam e, problémy. Bol som tam vo februári v Sorony tábore kde som hovoril so ženami, ktoré povedali, že ani nemôžu ísť mimo, e, mimo tábora kvôli znasilňovaniu. Takže som požiadal vládu, aby okolo tábora urobila nejakú takú policajnú hľadku a, hliadku a zabezpečila priestor, lebo zatiaľ sú tam len junami sily, ktoré to zabezpečujú. Takže vláda by sa mala snažiť, to som im povedal, zabezpečiť e, bezpečnosť aj okolo tábora. tábora toto sú tie veci, ktoré riešime s vládou a spolupracujeme s ňou v týchto otázkach. Potom ste hovorili o tých ozbrojených sílach Junami. A samozrejme, že vláda Sudánu spolupracuje s OSN a Africkou úniou na tom, ako ukončiť tento stav, ako by sa mohli stiahnuť. Takže vláda má, vláda má plán existuje takáto predstava. Takže už nepotrebuje v takej veľkej miere Junami a tie ďalšie sily. Rieši sa to a uvidíme, ako to dopadne. Um, Bezpečnostná služba je naozaj veľmi silná. Hovorili sme o tom v Chartune, ako e, e, pracovať s NIS. My, ľudskoprávni experti, keď sa stretneme s riaditeľom NIS a s jeho poradcami, tak stále hovorím, že Najdôležitejšie je uplatňovať medzinárodné normy, ku ktorým, po ktoré sme sa podpísali. Po troch rokoch práce s nimi viem, že je návrh zákona, ktorý má obmedziť právomoci NIS. Stretol som sa aj s riaditeľom, ktorý to potvrdil. Stretol som sa s predsedom parlamentu, ktorý to tiež spomenul, kde sa hovorí, že je tu návrh zákona obmedzení práva právomoci sily NIS. a chcú, aby fungovala podľa medzinárodných noriem. Potom technická pomoc. NIS tiež požiadal o technickú pomoc. Požiadal ma o to a e, chcú školenia v oblasti ľudskoprávnych noriem, čiže NISE sa tým tiež zaoberá a bude to súčasťou tejto technickej spolupráce, aby sme videli, ako môže medzinárodné spoločenstvo a ich partnery prispieť e, v oblasti školení o ľudskoprávnych e, normách. Pán Budava, Budavami, to nie je jediný väzeň v e, Sudane, to musíme vedieť. Poznám situáciu s Mbaoim, ale sú tam aj ďalší ľudia, niektorí sú v Darfure, vodiči, účtovníci tohto človeka, všetci sú zatknutí. V Chartume som sa stretol s manželkou aj s dcerou a povedali mi, že posledné 4 mesiace je zadržaný. Aká je súčasná situácia? Povedali mi, že je stále v priestoroch NIS nemá prístup k advokátom, k rodine. A keď som sa stretol s riaditeľom NIS, tak som na to upozornil a povedal mi, že je zatknutý kvôli špionáži a podobne. Bolo tam asi 5-6 ďalších osôb s tým istým obvinením. Spýtal som sa, či sa môžem s ním stretnúť, lebo viem, že je v priestoroch nie, nie, nie, tu už je prenesený na prokuratúru, ale ja som vedel, že tam bol. Tak som povedal, dobre, tak ho pokúsim tam navštíviť, ale musíte požiadať formálnou cestou. A o deň neskôr mi zavolali, to som spravila, o deň neskôr mi umožnili sa s ním stretnúť Stretol som sa s ním vo vezení, pýtal som úrady, že chcem sa s ním sám porozprávať a povedal mi, že ho včera preniesli a tak ďalej. Stretol som sa aj s Nasrim, tam sú tri či štyria z nich, len aby som ukázal, že vláda je ochotná spolupracovať a ja som presvedčený, že dvoch či troch prepustia. Ale toto jednoducho ukazuje, že vláda je ochotná spolupracovať. Spolupracoval som s vládou a budem takto pokračovať v tomto druhu komunikácie s ňou. Niektorí z týchto ľudí, pán doktor Mudavi a niektorí ďalší, boli prepustení, niektorí nie, ešte niektorí sú stále vo väzni, ale pán Mudavi a dvaja ďalší sú prepustení a ja som povedala, keď budú obvinenia a keď máte obvinenia, tak ho stíhajte. Keď nemáte obvinenie, tak ho prepustíte. Takže tento prípad e, ešte je stále otvorený. Tak ja som povedal a píšem vláde, že ak osoby nie sú obvinené, treba ich prepustiť. Minulý rok som bol aj o a hovoril o otázke niektorých novín. A ktoré, na, ktoré boli podozrievané a e, podarilo sa mi to vyriešiť. Takže sú niektoré pozitívne e, vývoji. Pokiaľ ide o IDP, tak to je veľmi ťažká situácia. Stretol som sa s nimi. Je tam nedostatok stravy, vody, nie sú stany a podobne. A treba e, vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby týchto ľudí podporilo, pretože si to vyžadujú. Treba zvýšiť podporu pretože sudanská vláda hovorí, že má svoje vlastné problémy a nemôže sa aj im venovať v takej plnej miere. Takže medzinárodné e, spoločenstvo by malo e, venovať pozornosť interne premiesneným osobám. Sudán, tranzitná krajina, hostovská krajina. Áno, no pokiaľ ide o migrantov, tak hovorili, že, dosta, že je tam mnoho sírskych utečencov. Ako to robia? A že treba aj pomoc medzinárodného spoločenstva. Ale ja si myslím, že Sudán je pre, e, tranzitnou krajinou pre mnohých týchto utečencov a migrantov. Okolí je Etiópia, centrálna e, Afrika, Čad, Líbia a podobne. Takže toto sú všetko veľmi nestabilné, fragilné štáty a tá, okolo Sudánu je teda táto nestabilná situácia, títo ľudia prechádzajú cez Sudán, ale treba spolupracovať s vládou a vystrihať ju, že to, čo sa stane, deje v Líbii, by sa nemalo stať v Sudáne, lebo nakoniec tam buduje Mali, Eritrea, Africký roh preto vyzýva medzinárodné spoločenstvo, že popri ľudskoprávnych problémoch treba naďalej spolupracovať so Sudánom, pretože sú tu tieto veci. Ja keď, sa, keď idem do Sudánu, tak väčšinou obvinujú Sudán a Sudánci to hovoria, že najväčšie obvinenia sú z ľudskoprávnych porušení. A ja sa snažím komunikovať povedzme z USA, aby sme dohodli nejaké vzájomné porozumenie a pomohlo sa zrušiť sankcie uvalené na Sudán kvôli ľudskoprávnym porušeniam. A chcem povedať, že je naozaj dôležité, aby sa aj naďalej spolupracovalo so Sudánom napriek problémom, ktoré pre, zo, zostávajú. Ja som nezávislý expert a ja, mojou úlohou je nestranne hovoriť o problémoch a to aj robím. Hovorím aj o tom, ako môže medzinárodné spoločenstvo pomôcť. Je pravda, že keď som prvýkrát s nimi pracoval, vláda Sudanu popierala, aká je ľudskoprávna situácia. Ja som povedal, aby, ja ani nemusím ísť do Sudanu, aby som hovoril o ľudskoprávnych porušeniach. Vy si musíte priznať, že tu dochádza k porušeniu a preto moje prvé odporúčanie bolo, že sudanská vláda musí najprv uznať, že je problém, až potom môžeme s nimi o tom rokovať. Áno, teraz súhlasia s nami, áno, vieme, že máme problém a to sú tie reformy, na ktorých pracujeme. Hovoríme tu aj o mnohých ďalších veciach, ako je odčlenenie prokurátory od Ministerstva spravodlivosti. A my dúfame, že aj niektoré ďalšie zmeny sa uskutočnia a situácia sa zlepší. V to dúfam. Inšala sa niekedy hovorí, nie, ale my chceme, aby sa situácia zlepšila. Toľko môžem povedať zatiaľ. Ak máte ešte otázky, rád na ne. Ďakujem pekne. A teraz, e, pani kolegyňa, môžete odpovedať. Budem stručná. Spomenuli ste, a to správne, e, že migrácia v e, africkom rohu je veľmi e, zložitá. Tam je veľmi veľa utečencov z iných krajín, aj vyhnanci z vlastnej krajiny. Okrem toho v niektorých regiónoch tejto oblasti ešte je sucho, čo ešte viac zhorší situáciu. Dochádza k ďalšiemu pohybu obyvateľstva z Južného Sudánu, zo Somálska do susedných štátov. Takže problém je naozaj obrovský v africkom rohu. Ja by som nepovedala, že diskusia o migrácii a bezpečnosti e, e ohrozuje situáciu s ľudskými právami e, v Sudane. Môže vzniknúť takýto dojem, pretože v minulosti e, ľudské práva a politické problémy v podstate boli jedinou veľkou témou. Teraz máme ďalšiu tému, ale môžem vás ubezpečiť na základe činnosti našej delegácie toho všetkého, čo počúvame, že e, kladieme veľký, veľmi veľký dôraz na ľudské práva, že to sa vôbec neoslabilo. Naši kolegovia sa zúčastňujú všetkých súdnych pojednávaní, e, e, pôsobia na vládne štruktúry, E, veľmi dobre si uvedomujeme, že ide o kľúčový problém e, v Sudáne a že napriek určitému pokroku, e, ku ktorému došlo, celková situácia je nepriaznivá. Neexistuje neexistujú žiadne pochybnosti a nie je to snaha o prikrašlenie. Určitý pokrok, ktorý pozorujeme, je súčasťou procesu, nie je to niečo jednorazové a v súčasnosti sa snažíme spolupracovať so všetkými štruktúrami, najmä s našimi kolegami z OSN, aby sme e, zachovali túto dynamiku, e, aby sme e, dosiahli väčší pokrok, aby tento proces pokračoval, i keď zďaleka nie sme v tomto smere hotoví. Už som povedala viackrát, že Sudan je krajina tranzit na krajina pôvodu. Pre mnohých e, migrantov je to aj e, destinácia. E, Migrácia je problémom afrického rohu a tam a nikde inde jeden štát sám o sebe nedokáže si s tým poradiť. A Sudan je veľmi dôležitý tou tranzitnou krajinou pre Eritreju, Etiópiu, Južný Sudán, keď do menšej miery. Takisto aj e, obyvateľe zo Somálska e, prechádzajú Sudánom smerom do Líbie alebo do Egyptu a ďalej do Líbie a e, ďalej do Európy so všetkými ďalekosiahlými dôsledkami. Hartumský proces počiatočne mal riešiť problém obchodovania s ľuďmi, kontrabandy, tento e, problém znamená obrovskú ľudskú tragédiu, keď to má určité e, komerčné hľadiska. Niektoré veľké e, pasovateľské sieti nepochybne pôsobia v Sudáne, ale nie len tam, aj v susedných štátoch a úzko navzájom spolupracujú. Takže v týchto krajinách sa vyjadruje znepokojne, vrátanie Sudánu, v súvislosti s tým, e, že ich vlastní občania sa stávajú obeťami týchto zločineckých e, organizácií. A toto sa snažíme e, využiť s tým, aby sme vytvorili spoločný cieľ pre všetky títo štáty, aby sa snažili o predchádzanie ľudským tragédiám. Čo ešte robíme v súčasnosti v Sudáne? v súvislosti s osobitnými opatreniami, ktoré sa schválili minulý rok. A je to súčasťou 100 miliónov eur, ktoré sa schválili minulý rok, ale e, e, títo prostriedky sa do značnej miery sa ešte e, nevyužili. Nedávame tieto prostriedky vládnym štruktúram, poskytujeme to medzinárodným organizáciám, organizáciám občianskej spoločnosti mnohé mm, takéto organizácie, ktoré vykonávajú príslušné programy, dostávajú tieto peniaze. A do značnej miery sa snažíme splniť požiadavky mm, zraniteľných skupín, e, vyhnancov, utečencov, mm, konkrétnych spoločenstiev, vrátane náboženských alebo miestnych e, samozpráv. E, pôsobím v oblasti zdravotníctva, školstva, zabezpečenia živobytia súbežne s tým, alebo e, spomenuli ste program zlepšenie e, spra- migračnej správy, mm, to sa e, dotýka aj ochrany hraníc a cez hraničných problémov. Mm, príslušné skupiny vykonávajú misie vo všetkých krajinách regiónu a zistujú na mieste, čo sa dá a čo sa nedá urobiť. A doteraz v Sudáne E, sme e, v podstate nedosiahli nejaký e, významný pokrok, pretože ťažko sa zistí, čo dokážeme, čo nedokážeme urobiť. Nemôžeme poskytnúť pomoc bezpečnostným otázkam. Vieme, že títo síly, ako sa oni volajú, RSF, sa stále viac inkorporujú alebo ich sa označuje ako pohraničníkov ale ehm, v žiadnom prípade e, e, e, prostriedky únie sa nebudú vynakladať na takéto niečo. Snažíme sa urobiť odbornú prípravu, aby ľudia pochopili, čo znamená rešpektovanie ľudských práv, čo znamená uplatnenia náležitých postupov pri riešení problémov utečencov, aby rozumeli právam utečencov a odidencov, aby nevraceli ich vo veľkých počtoch, Eh, ak už dostali eh, postavenie utečencu, prípadne ak ich prípad sa rieši. Týmto sa zapodívame práve teraz. Eh, Títo diskusie pokračujú. Častokrát Sudán by chcel mať toho viac, ale zároveň tam chápu, že to nie je možné, pretože musíme sa držať našej politiky s tým, aby sa žiadne tovary e, pre dvojaké použitie sa tam nedostali, aby sa nevynakladali prostriedky na nesprávne účely. I keď e, sa koluje, e, kolujú viaceré informácie, ktoré nie sú pravdivé, je tu dôležitý regionálny prístup a veľmi pozitívne vnímame konferencie, ktoré sa uskutočňujú napríklad v Kenii, E, e, táto konferencia bola venovaná utečencom zo Somálska. Sú tu aj ďalšie. V Ugande, Uga, v Ugande e, sa pripravuje konferencia o utečencoch z Južného Sudánu. A to chceme zapracovať do regionálneho kontextu, pretože riešenia môžu byť len regionálne s tým, aby vylepšovali situácie situáciu ľudí v tých krajinách, či už žijú, alebo sa snažia dostať z nej. Ďakujem pekne. Dúfam, že ste spokojní takto s týmito odpovediami. Ďakujem pekne našim hosťom a hlavne pánovi Simu, ktorý si našiel časť byť tu s nami. Chcem mu veľmi pekne poďakovať. Myslím, že sme dostali všetky informácie, ktoré sme potrebovali. Chcem za to poďakovať a teraz si urobíme 5-minútovú prestavočku a budeme sa venovať nasledujúcemu bodu našej ceste do Uzbekistanu. OK, possiamo reiniziare. Budeme pokračovať. Posledný bod, eh, ktorý máme na programe schôdze, je briefing SVČ pred ad hoc služobnou cestou pod výboru DROJ do Uzbekistanu. My totiž to chceme zaslať delegáciou ad hoc do Uzbekistanu 22. až 26. maja 2017 a počas tejto návštevy by sme sa chceli stretnúť s výbormi e, uzbekistanského e, parlamentu Oli Majlisom s zástupcami ministerstiev agentúr Spojených národov, ako aj organizácie občianskej spoločnosti, e, Najprv sme rátali len s jednou delegáciou, ktorá bude vyslaná do Uzbekistanu a Turkmenistanu, avšak minulý týždeň, e, pardon, minulý rok. To nebolo možné kvôli tomu, že uzbecké orgány neboli pripravené na takúto návštevu. Tento rok podvýbor spojil svoju návštevu z Turkmenistanu do Turkmenistanu s návštevom do Strednej Ázie. To malo byť e, v apríli to bola jedna z našich priorít, eh, zintenzívniť spoluprácu medzi výbormi a delegáciami. A som veľmi rád, že to bolo možné zabezpečiť. Misiu, ktorú teraz pripravíme, pôjde teda alebo bude nasmerovaná len do Uzbekistanu. Musíte vedieť, že príprava programu misie sa hýbe, ale uzbecké orgány zatiaľ sa ešte vyjadrili, že nie sú isté, že budú, či budú mať dostatočné zdroje na to a preto eh, čo skoro dostanete informácie o tom, ako to bude vyzerať. Naozaj by sme sa veľmi radi eh, odobrali do Uzbekistanu vzhľadom na dohodu o protokole, ktorý by sa mal týkať textilného priemyslu, ktorý bol schválený 14. decembra 2016 Európskym parlamentom. A ako viete, 2011 parlament eh, predložil na schválenie túto dohodu kvôli k, obvineniam, že v rámci textilného priemyslu je využívaná detská pracovná sila a takisto, že sú mnohí na e, nutených prácach v rámci tohto e, sektoru. Preto chcem vyzvať ESVČ, aby nás informovala ohľadom dialogov, hľadom ľudských práv a ich dodržiavania v Uzbekistane e, aj vzhľadom na to, že v novembri 2016 sme boli informovaní ešte o problémoch v rámci tohto Hm, teraz by som chcel tu medzi nami privítať pána Franka Šmidla, ktorý je hlavným zástupcom pre eh, Uzbekistán a pre sektor Strednej Ázie. Poprosím vás 5 minút maximálne. Ďakujem pekne, pán predseda. Pracujem na referáte pre Uzbekistán službe pre vonkajšie aktivity. Je tu kolegyňa z odboru pre ľudské práva Veľmi radi vás budeme informovať o najnovšom vývoji s Uzbekistanom a aj o našich vzťahoch s touto krajinou. Stručne si dovolím pripomenúť, že máme tam nové vedenie od septembra minulého roku a dá sa povedať, že tam pocitíme vánok zmien. Nový prezident rozbehol viaceré reformy, Napríklad e, na vytvorenie podnikateľského prostredia sa e, ustanovil ombudsman pre podnikateľov e, určitá reforma v oblasti valutových záležitostí. Ide o posilnenie nezávislosti súdnictva. Do budúcnosti súdcovia budú menovaní na obdobie 10 rokov, budú nezávislí. Je tu snaha o zlepšenie účinnosti a zodpovednosti Mm, verejnej služby. E, prezident vytvoril virtuálny e, kabinet, virtuálnu vládu, kde občania majú možnosť aspoň teoreticky priamo sa stiažovať. Taktiež nabadá ministrov, aby e, si počínali obdobným spôsobom. Je tu snaha o interakciu s občanmi Dokonca sa hovorí o priamých voľbách e, e, e, županov a primátorov. Otázky ľudských práv. Sú tu ďalšie viaceré pozitívne posuny. O tom sa zmením podrobnejšie neskôr. Všetky tieto reformy e, e, sú súčasťou novou e, akčnej stratégie na obdobie rokov 17 až 21. Ide o komplexný dokument a je tu teraz snaha o realizáciu týchto predsavzatí. Takže ide o viaceré reformy. Samozrejme, bolo by ešte predčasné hodnotiť realizáciu týchto reforiem Zistíme, že pre administratívu, pre vedenie e, nie je jednoduché sa rozhodnúť, e, stanoviť si priority, e, ako to zabezpečiť po technickej stránke. Takže musíme byť trpezliví, ak sa všetko nerobí tak rýchlo a dokonale, ako by sme si to prijali. Aj miestni orgány si to tiež uvedomujú Myslím si, že najväčšou motiváciou v smere reform je hospodársky e, stav. Treba vytvoriť 500 tisíc nových pracovných miest s tým, aby e, e, mládež našla uplatnenie. V súčasnosti majú, alebo sú schopné vytvoriť iba 300 tisíc nových pracovných miest. Viete si predstaviť dôsledky neplnenia týchto predsavzatí. Taktiež vnímame pozitívne aj to, že Uzbekistan Eh, na rozdiel od politiky, eh, veľmi eh, proaktívne spolupracuje s regionálnymi partnermi a s ďalšími štátmi. Nový mm, prezident najprv navštívil okolité štáty, potom Rusko a v maji plánuje vycestovať do Číny. Myslím si, toto nie je náhodné a tiež je svedectvom nových zmien. Je tu aj určitá kontinuita E, Uzbekistan tvrdí, že e, naďalej sleduje multivektorové politiky, nie, nechce sa e, príliš naviezať na aj jedného partnera a snaží sa o zachovanie rovnováhy medzi rôznymi susednými partnerskými štátmi. A aká je v tom úloha únie? do minulého roku naše vzťahy e, predovšetkým boli vplyvnené textilným protokolom. Tento problém sa už vyriešil a e, v decembri minulého roku e, aj Európsky parlament s tým vyjadril súhlas. Samozrejme stále monitorujeme zber úrody, bavlny a prípadné problémy v prípade nutených prác. E, ide o určitú e, e, neprehľadnú oblasť. Myslím si, že aj uzbecké úrady tiež sa snažia o vyriešenie tohto problému, o napredovanie geografická delegácia Európskeho parlamentu navštívila v novembri minulého roku Uzbekistan a ja som mal tú čest, že som mohol sprevádzať túto delegáciu. To bola moja prvá návšteva Ehm, v Uzbekistane bol som veľmi spokojný a obzvlášť ma prekvapila tá skutočnosť, že častokrát sme mali možnosť sklásť ehm, komplikované otázky a že to prebiehalo v konštruktívnom priateľskom e, ovzduší. To znamená, že keď ehm, uzbecký štát e, vás vníma ako priateľov, môžete diskutovať aj o komplikovaných otázkach, e, keď sa navzájom rešpektujete, tak to bolo aj v našom prípade. Nám záleží na tom, aby sme pracovali s novým vedením. To aj e, robíme. E, e, osobitný predstaviteľ únie už viackrát navštívil Uzbekistan. Najnovšie vo februári sa zišiel výbor pre spoluprácu. To sa konalo v Uzbekistane. Máme stretnutie 17. E, teda maj, budeme mať 17. júla e, stretnutie e, Rady pre spoluprácu na ministerskej úrovni a potom sa plánuje stretnutie štyroch ministrov krajín Strednej Ázie 9. 10. novembra v Taškente. Sme mm, tomu veľmi radi a spolu s Uzbekistanom pripravujeme mm, zabezpečenie. Vo februári na schôdzi Výboru pre spoluprácu sa dohodlo, že pripravíme cestovnú mapu, určitý plán, kde zhrnieme všetky silné stránky našich vzťahov, stanovíme priority, očakávame návrhy uzbeckej strany. Takže je tu pozitívum, že veľmi aktívne oslovujú nás, ale zároveň sú tu aj isté prieťahy. Zrejme e, si e, nestíhajú e, plniť požiadavky svojho vlastného vedenia medzinárodných partnerov. Niekedy nevedia, kam skonopí, čomu sa venovať v prvom rade, čomu neskôr. pripravujeme nový podvýbor pre rozvojové záležitosti, čo je ďalšie pozitívum aby sme mohli e, konkrétne spolupracovať s Uzbekistanom. A hádam, viete o tom, že EBRD, Európska banka pre obnovu a rozvoj, obnovila spoluprácu s Uzbekistanom a EIB, Európska investičná banka, tiež posudzuje možnosti takéto spolupráce. A teraz e, e, späť k otázke ľudských práv. Čiže e, otázke, ktorá vás e, a zdá zaujíma najviac. Sú tu viaceré pozitívne e, posuny v tomto smere. Viacerí ľudskoprávni aktivisti boli oslobodení, i keď sú aj určité nedostatky Európskej únie, sa vyjadrovala aj na margo pozitívnych a negatívnych udalostí. Najnovšia správa Ehm, spočíva o tom, že mm, e, e, vysoký komisár Európskej únie pre ľudské práva navštívi na budúci týždeň e, Uzbekistan na pozvanie tamojšej vlády, čo je skvelá správa. Už dávnejšie nabadáme uzbeckú vládu, aby začala spolupracovať s Európskou úniou aj v tomto smere. Zdá sa, že je tu istý posun. Náš podvýbor teda nemáme zatiaľ dialog o ľudských právach, máme e, pod výbor pre záležitosti vnútra a ľudských práv. Naposledy sme sa zišli v novembri minulého roku, čiže e, je to už, dá sa povedať, dávnejšie. Mhm. ale e, schôdza prebehla e, v veľmi pozitívnom ovzduši, ovzduši čo bolo e, zmenou k lepšiemu, pretože v minulosti som počul, to bolo častokrát veľmi kritické. Teraz obidve strany boli pripravené na spoluprácu a riešiť komplikované otázky. Prebrali sme väčší zoznam jednotlivých slobod, e, ktoré podľa nás treba respektovať. Hovorili sme o súčasnom stave v Uzbekistane. Takisto sme sa venovali jednotlivým prípadom, e, konkrétnym zoznamom. Uzbecká strana nás informovala o reforme súdnictva a penitenciárneho systému Hovorili sme o možnosti spolupráce s medzinárodnými organizáciami a regionálnymi organizáciami pri riešení ľudskoprávnej problematike. Čiže jedno s druhým, e, hodnotíme to pozitívne, budeme v tom pokračovať. Môžem vám poskytnúť bližšie podrobnosti, ale na teraz by som e, sa chcel uistiť, že naozaj máte nejaké otázky. Ďakujem. Zeller. Kolega Zeller. Ja. Áno. Ďakujem za vašu správu a za tú iskierku nádeje, ktorú tu šírite, že by mohlo dojsť k zmenám v Uzbekistane po dlhom období e, po dlhom období diktatúry Karimova zdá sa, že nový prezident chce troška zmeniť kurz. A to sme už počuli aj v optimistickom duchu od veľvyslanca, ktorý nedávno odišiel z Bruselu. A tie správy, ktoré som dostal, sú také, že samozrejme veľká časť práce bude spočívať aj v tom, že dojde k prestavbe krajiny z dola nahor, to znamená, že aj na stredných aj nižších úrovniach riadenia dojde k zmene. Potom sú tu protesty farmárov, že miestne či regionálne orgány alebo moci páni ich chcú naďalej nútiť pestovať bavlnu tam, kde majú iné plodiny, ktoré potrebujú oveľa viacej pre svoje vlastné živobytie. Ale na druhej strane vidíme, že obyvateľstvo cíti túto ľahkú zmenu vo, vie, vo vetre a že má aj odvahu vyjadriť svoj názor. A ja dúfam, že to pôjde takto aj ďalej a prispeje to k ďalším pozitívnym e, vývojom a že terajšia uzbecká vláda nepolaví v svojom úsilí e, zmeniť krajinu, lebo výzvy sú veľké, sú tam spoločenské, hospodárske problémy, environmentálne problémy. Počul som, že sa teraz pokúšajú na regionálnej úrovni mať lepšie vzťahy so susedmi, a minulý týždeň tu bol politický výbor s Kazachstanom, ktorí nám povedali podobné veci, že ide o to, aby environmentálne problémy okolo Aralského mora sa konzekventne riešili. A ako to vyzerá so vzťahmi s Tadžikistanom? Uzbekistan plánuje veľké vodné elektrárne, a my sme Tadžikistan vždy kritizovali za ich veľkú vodnú elektráreň Dragon. Ako to bude teraz tu? E, budeme len s Tadžikistanom hovoriť tak, že tam nemáme len optimistické správy o tom, e, že tam je ten vývoj reštriktívnejší je tu stále to nebezpečie, že medzinárodný terorizmus, a musíme povedať, že mnohé útoky, ktoré organizované v Európe alebo v Turecku, e, spáchané islamistickými teroristami, boli práve e, občania e, štátov Strednej Ázie a výsledkom je, že mno, pád Sovietskeho zväzu znamenal, že mnohí pracovníci sa museli z Ruska vrátiť do Uzbekistanu, Tadžikistanu, Kyrgyzstanu. Pokúšajú sa o kontakty s USA, s Čínou a EÚ sa chápe ako pozitívny partner, s ktorým možno nadviazať silnejšiu spoluprácu než tá, čo bola, ale samozrejme za toho predpokladu, a to je aj to, čo nás tu zaujíma, a síce zlepšenie občianskych práv aj ľudských práv. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne. Nech sa páči, máte slovo. Ja, Um... Ďakujem. Ja by som povedal tak. Iniciatíva reforiem bola z hora na dol a tieto problém, pro, výzvou je teraz, aby sa to zrealizovalo aj z dola nahor. Takže to musí byť aj takto doplnené. A to nie je ľahký proces. A je tam mnoho záujmov, ako všade. A tie sa nebudú ľahko riešiť. A sú tam určite veci, ktoré sa na prvýkrát nepodaria. Musíme ich konstruktívne a kriticky sprevádzať v ich práci. Môžeme ponúknuť našu pomoc, ale nesnažíme sa ich veľmi tlačiť, pretože ich teraz majú mnoho tlakov medzinárodne aj znútra domáce tlaky. Takže ja si nemyslím, že by bolo veľmi konštruktívne zvyšovať tento tlak, ale súčasne musíme pozorne sledovať, čo sa deje a kde, môžeme, kde môže byť náš vstup, naša rada užitočná. Rozvojová spolupráca s Uzbekistanom nikdy neprestala bola troška, povedzme, znížená, keď došlo k niektorým udalostiam, ale nikdy neprestala. A posledné roky sme sa snažili opatrne e, zapájať do povzbudivého vývoja. Tam patria aj ľudskoprávne projekty. Máme niekoľko malých víziev, v Európskom nástroji pre demokraciu a ľudské práva, potom máme HIDAJU, to je radikalizačný inštitút, ktorý financujeme, Inštitút proti radikalizácii, ktorý skúma radikalizáciu v Abu Dhabi a podobne. Pokúšame sa posilniť, kde sa dá občianskú spoločnosť. Pri minulej vláde to bolo veľmi ťažké, a my dúfame, že teraz s novou vládou to bude ľahšie. Ale musíme ísť krok za krokom. Nesmieme hneď prísť s veľkým bubnom na zajace, lebo si myslíme, že by to malo kontraproduktívny výsledok. Tie problémy sú veľké a pravdepodobne si aj sami uvedomili, že potrebujú susedov na riešenie týchto veľkých problémov, ako je napríklad Aralské jazero. A čiže budú užšie spolupracovať so susedmi. Túto politiku nazývajú susedia najprv. Počul som takýto výraz už v Taškente. Vrátanie zložitých otázok, ako je priehrada Rogun. Možno ste počuli že regionálne centrum OSN v Aškabade pripravilo návrhy dohovorov, ktoré by mohli vyriešiť e, regionálne problémy s vodou. Táto iniciatíva získala aj uzbeckú podporu, pokiaľ viem. Neviem, či Kyrgyzi a Tadžici e, sú za Zdá sa, že možno nie, ale aspoň pracujú, spolupracujú na základe medzinárodných pravidiel. A my sme to vždy jasne hovorili, že e, o tom, ako si my myslíme, že sa problémy dajú riešiť. A navrhli sme našu pomoc, ale zatiaľ nás o ňu nikto nepožiadal. Ale zatiaľ veľmi netlačíme na sprostredkovanie a podobne. Pokiaľ ide o terorizmus a navrátilcov, aj o tom sme hovorili. Hovorím o podvýbore pre ľudské práva, kde je aj spravodlivosť a vnútro ale to je tá druhá polovica tej našej činnosti. To v novembri sme neriešili. Hovorili sme aj podrobne o tom aj z uzbeckej iniciatívy. Chcú rozšíriť tento dialog s nami a riešiť aj takéto otázky. Musíme si uvedomiť, že to nie je región, ktorý patrí medzi veľké priority našich domácich agentúr z hľadiska bezpečnosti. Avšak tie hrozby tam sú, nie sú od seba izolované a tá skutočnosť, že to nie je v priamom susedstve alebo v blízkosti Európy neznamená, že nebudeme trpeť e, dôsledkami týchto hrozieb. Takže máme spoločné záujmy, do ktorých sa snažíme zapojiť aj Uzbekov. Ďalším problémom je samozrejme to, ako spolupracovať tak, aby to bolo kompatibilné s rešpektovaním ľudských práv a základných slobôd. Grazie, grazie. Ďakujem pekne. Pán Šmídl, chcem vám veľmi pekne poďakovať za tieto informácie, ktoré ste nám poskytli, ako aj za váš názor o pozitívnom vývoji v tejto krajine. Budeme sa snažiť to zvážiť my na mieste ak bude nám to umožnené tak spraviť. A v každom prípade stačí, aby uzbecké orgány pozvali osobitného vyslanca pre ľudské práva. My sme už e, o to žiadali istý čas, aby to bolo umožnené. Už minulý rok to bolo. To bolo zopakované ešte tento rok. Tento rok tu boli ďalšie motívy. My už máme pripravený zoznam tých, ktorí by sa toho mali zúčastniť, tejto misie. Celerkársky, Bukner. Takže delegácia je pripravená, aby do Uzbekistanu odišla. My sme požiadali uzbické orgány, aby urobili nasledujúcich dňoch, aby nám to schválili. Najneskôr budúci týždeň budeme musieť čo najlepšie zorganizovať túto návštevu. Takže pre nás naozaj je dôležité, aby sme mali ten úsudok, či ten vývoj je pozitívny a či o, táto delegácia pod, pod výboru pre ľudské práva bude môcť e, navštíviť túto krajinu. Ďakujem pekne všetkým vám. Tým by sme ukončili našu dnešnú prácu na budúci krát. Sa stretneme 30. maja. Dobrý deň všetkým. Thank you. Thank you so